Ja, liebe Vážené kolegyne, kolegovia, <clears throat> zatiaľ vidím iba kolegyne. Budeme musieť eh, začať eh, s našou schôdzou. Ja dúfam, že prídu ešte ďalší. Prvý bod správa Líze, bod 10, odsunieme na 18. septembra. Mm, dva, dvojka oznámenia predsedajúceho, jazykový režim, tu môžem povedať, že máme aj chorváčtinu, akurát estončina a e, malčtina nie sú k dispozícii. Čiže všetky jazyky okrem týchto dvoch. <clears throat> Ďalší oznám. Dva, druhý trilóg k mechanizmu občianskej ochrany sa už konal. Kolegyňa Gardini je spravodajkyňou, bolo to konkrétne 8. júla a záverečný trilóg je naplánovaný na september. Dúfam, že sa nám to takto aj podarí. Potom máme workshop 24. septembra o elektronickom e, zdraví. A ďalší oznam ešte. O tretej po obede budeme mať e, skupinu návštevníkov mladých liberálov kolegyne e, Reimas z ne- zo Severného Nemecka. Takže prídu medzi nás o 15. hodine po obede keď začneme hlasovať. A ešte chcem pripomenúť všetkým kolegom a kolegyňam, že máme nabitý program. Prosím, myslíte na hlasovacie karty. Bez nich e, by to nešlo. E, o tretej sa hlasuje, nech sa deje čokoľvek ale bez hlasovacej karty to nepôjde. Len pripomínam, že máme naozaj veľký, e, veľmi nabitý program. Nechcem, aby sme sa dostali do časového sklzu. Teraz bod 3. <clears throat> Vítam srdečne litovského ministra životného prostredia. Litva teraz e, predseda Európskej rade. Takže je to taká tradičná diskusia na začiatku nového predsedníctva. Máme veľa na programe, eh, mm, veľa legislatívy, ktorú budeme môcť eh, završiť v nadchádzajúcom pol roku. Eh, minister povedal, že nie sú problémy, iba veľa mm, možností a víziev, ktorých sa môžeme spoločne zhostiť aj v environmentálnej, ale aj v klimatickej oblasti a to sú všetko témy, na ktorých eh, nám veľmi záleží a myslím, že na tom záleží aj pol eh, miliarde európskych občanov. <clears throat> Ale eh, máme na programe aj F plyny a taktiež otázka backloadingu. Minulý týždeň parlament o tom hlasoval, myslím, že to úzko súvisí Mm, ale myslím, že nás čakajú aj dve dôležité voľby v členských štátoch. Ja už som povedal, že som ochotný eh, rokovať aj počas letnej prestávky, aby sme naozaj jasne dali najavo, že parlament toto chce posunúť dopredu čo najrychlejšie, ale máme aj iné balíky, napríklad balík o kvalite vzduchu. Uvidíme, čo nám predloží komisia. A Máme aj body, pri ktorých um, už eh, sme blízko dohody v rámci trialógu, trialógu otázka CO2 a vozidiel. Eh, všetci urobili maximum, ale potom bol tlak zo strany jednej krajiny a vznikla koalícia, preto sa to celé trošku posúva. Ja som to za 8 rokov nikdy nezažil, že po toľkom eh, úsilí vznikol dobrý kompromis a potom eh, zrazu jednostranne sa od toho odskočilo. Ja myslím, že by sme sa naozaj mali pokúsiť čo najrýchlejšie vytvoriť rámec pre klimatické ciele v automobilovej eh, oblasti do roku 2020, ale aj po roku 2020, ak sa to bude naďalej e, odkladať e, a my budeme mať časový problém v parlamente, tak do marca budeme musieť na neskôr v apríli všetko uzavrieť, takže e, prvé čtanie bude musieť byť uzavreté dovtedy, ak sa to bude odkladať takto, bude trvať ešte oveľa dlhšie, pokiaľ budeme niečo mať. Nemyslím si, že je to v záujme parlamentu, ale ani rady. A preto využíme nadchádzajúceho pol roka, aby sme sa intenzívne venovali otvoreným <clears throat> otázkam, ako aj iným. Ukončiť všetko, čo budeme môcť a, čo najrychlejšie z toho spraviť e, platnú legislatívu. Ja mm, vidím, že e, niekoľkí kolegovia ešte prišli do tejto zasadačky, takže dostane slovo pán minister, e, potom dostanú slovo koordinátori a všetci ostatní, ktorí by chceli. Nech sa páči, pán minister, a srdečne vás vítam ešte raz. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem všetkým účastníkom tohto dôležitého stretnutia. Ďakujem za váš čas a prítomnosť. Samozrejme, po druhé, ďakujem vám za možnosť povedať vám o našich hlavných prioritách počas litovského predsedníctva a napokon ďakujem vám samozrejme za možnosť poznať vaše stanovisko, váš názor na tieto otázky, na tieto témy, na ktorých budeme spolupracovať budúceho pol roka. Som hrdý, že litovský jazyk, ako aj iné jazyky, sú jazykmi Európskej únie a rád by som pokračoval môj, s mojim úvodom mojej v mojom rodnom krásnom litovskom jazyku. Takže, ctení poslanci, dámy a páni, na začiatok e, litovského predsedníctva v Rade EÚ je byť cťou vám a členom Európskeho parla- parlamentu e, predstaviť náš program na druhú polovicu roka 2013, predstaviť tento program a predstaviť naše spoločné ciele a úlohy. Skôr než predstavím naše moje priority, chcel by som sa poďakovať Írsku za vynikajúcu prácu a veľkoryse cieľ počas ich predsedníctva v prvej polovici tohto roka. Budeme pokračovať v práce, práci a budeme efektívne presadzovať program e, tria predsedníctva. Chcel by som vysloviť moju vďaku za medziinštitucionálnu eh, jednotu ohľadne programu eh, v oblasti ochrany životného eh, prostredia. To je jeden dôležitý strategický, strategický dokument ohľadne, kde sú jasne stanovené naše budúce ciele, politické ciele. Tesná spolupráca členských krajín je veľmi dôležitá pre kvalita, kvalitné fungovanie fun- inštitúcií EÚ. To je jeden z dôvodov, prečo chcem e, poblahočovať Chorvátom k ich e, vstupu do EÚ a ide o rovnaký prístup členských štajín, aby sme e, vytvorili úspešnú a bezpečnú Európu. na vytvorenie otvorenej Európy, a rastúcej Európy. Na toto sústredíme naše predsedníctvo a toto sa odráža aj v našej agende životného prostredia. Môžeme byť hrdí na to, že naše e, požiadavky na životné prostredie sú celosvetového charakteru. Preto si ceníme každú príležitosť, aby sme spoločne s vami e, zlepšovali naše životné prostredie. Presadenie stratégie EÚ je veľmi dôležitá podmienka pre naše predsedníctvo. Navyše, že toto je prvá makroregionálna stratégia, kde tie idei vychádzajú práve z Európskeho parlamentu. Vďaka vašim iniciatívam existuje tesná spolupráca e, v tomto sektore a úspešná spolupráca zvláštnym sústredením sa na hospodársky rozvoj a na vytváranie pracovných miest. 11. 12. novembra tohto roka bude vo Vilnuse štvrté fórum e, tejto stratégie spolu s partnermi na presadenie stratégie. Toto bude prehodnotené a vyhodnotíme ochranu životného prostredia. Jedna z dôležitých priorit, priorit nášho predsedníctva je zabezpečenie efektívneho zákonodárstva. Ďakujeme vám za vaše návrhy ohľadne vyhodnotenia e, návrhov zákonov, ktoré môžu predstavovať e, prvky nášho predsedníctva. Dúfame, že s vašou podporou e, zvládneme všetky výzvy, aby sme dosiahli a prispeli k eh, životnému prostrediu v Európe. Takisto sa chcem poďakovať eh, predsed, eh, predsedovi za umožnenie diskusie a za možnosť vypočuť si stanovisko parlamentu k daným otázkam. Teraz chcem ísť ku konkrétnym prioritám v našej oblasti a stručne ich vymenujem. Je jasné, že otázka klimatickej zmeny je veľmi dôležitá Objavuje sa v rôznych oblastiach, v hospodárstve, v energii, o, v sektore energii a polnohospodárstva. Ide o presadenie hlavných priorit, prioritných cieľov nášho predsedníctva. O, otázka skleníkových plynov je tu dôležitá. Dúfame, že dosiahneme zhodu s radou a s parlamentom pri prvom čítaním. Tento právny akt EÚ bude dôležitý signál pre medzinárodnú spoločno, spoločenstvo pri 20. 21. stretnutí od eh, Montrealu a 19. klimatickej konferencie OSN. Chápeme význam návrhu pre e, nariadenie ABS ohľadne možnosti ge- e, presadenia genetických zdrojov a takisto férové a spravodlivé e, rozdelenie ohľadne protokolu Nagoje. Aj tu dúfame v jednotu e, s parlamentom. Pri prvom čítaní presadíme všetko, aby EÚ a jej členské krajiny ratifikovali protokol z Nagoje. Konferencia, ktorá zohľadňuje úlohy stretnutia nagojských strán v oblasti životného prostredia je to jedna z kľúčových priorít nášho predsedníctva. Prijatie eh, ABS eh, bude dôležitý krok EÚ ako globálne dôležité, veľmi dôležité gesto, aby to bolo tak aj pochopené. To by pomohlo presadeniu biokonverzie a je to 16. úloha, ktorá by mala byť takto splnená. Predpokladá vstup do platnosti protokolu z Nagoje v roku 2015. Aby sme dosiahli tieto ciele, presadzujeme tesnú spoluprácu s Európskym parlamentom a dúfame, že parlament e, na najbližšej plenárke e, odsúhlasí tento mandát, rokovací mandát. E, prerokovanie tejto smernice je ďalší cieľ, preto podporujeme ďalšie pokračovanie prác budeme sa snažiť o zjednotenie ohľadne racionálnych metód na zlepšenie kvalít zhodnotenia, zjednodušenie konania a zrýchlenie konania s cieľom, aby sme nevytvárali žiadne dodatočné prekážky súkromnému a verejnému sektoru. Predsedníctvo je ochotné mm, prevziať rokovania v trialógu a prísť k dohode po prvom čítane, pretože Európsky parlament a rada by nás mala, mali podporiť. Pri našom postupu, postupe bude zajtrajšie rokovanie vo vašom výbore e, veľmi významné. Dúfame v efektívnu spoluprácu s vami aj e, k tejto téme v budúcich mesiacoch. Budeme sa snažiť o pokrok aj pri rokovaní o ELUC, o smernici, e, snažiť sa e, v oblasti tejto smernice. Konzultácie za posledný pol rok znova potvrdili, že nepriame zmeny využitia pôdy na e, produkciu biopalív je to veľmi dôležitá otázka, ktorá si vyžaduje ďalšie zhodnotenie v oblasti rokovaní z júna bol tam návrh ELUC, o ktorom sa diskutovalo. Táto diskusia e, e, pokračuje k ďalšiemu spracovaniu tejto témy. Môj názor je taký, taký že je veľmi dôležité je, aby všetky tri inštitúcie sa zjednotili na tom, že dopady nepriame zmeny využitia pôdy budú um, veľmi minimalizovanie aby sme dosiahli jasné perspektíve pre investície, ako aj pre presadenie cieľov EÚ v oblasti obnoviteľných energií. My sledujeme diskusie vo vašom výbore k týmto otázkam s veľkou pozornosťou a očakávame prvú správu o tomto zajtra, o ktorej sa bude hlasovať zajtra pri hodnotení týchto otázok je predsedníctvo pripravené po riešení problémov spolu hľadať riešenia s inými štátmi výhody pre životné prostredie, ho, hospodárstvo, súťaž a EÚ. Počas nášho predsedníctva budeme sa snažiť dosiahnuť jednotu s parlamentom a s radou ohľadne mechanizmov civilnej obrany EÚ po vstúpe do platnosti finančného programu z 2014 bude tento e, dokument základný podklad pre dosiahnutie efektívnej e, prevencie katastrof a e, schopnosti reakcií zo strany EÚ aj mimo našich hraníc. Litva sledovala rokovanie o smernici o emisiách a myslí si, že táto tematika je veľmi zložitá a politicky veľmi citlivá. Preto e, my e, dúfame, že parlament vypracuje svoju pozíciu k tomuto. Predsedníctvo bude spolupracovať s parlamentom a vsadí všetko na to, aby sme dosiahli akceptovateľné riešenie tejto e, problematiky a budeme, nebudeme šetriť e, úsilím, čo sa týka biocidných produktov, to je nariadenie. Tento dokument je mimoriadne dôležitý a dúfame, že dosiahneme rýchlu dohodu s radou. Budeme nadvezovať na prácu e, írskeho predsedníctva ohľadne ochrany zvierat a chceme dosiahnuť zhodu s parlamentom a s radou počas prvého čítania. Plánujeme taktiež prezviatie diskusie ohľadne legislatívnych návrhov komisie kvality vzduchu, invazívnych aktov a otázky odpadov. Na jeseň chceme zaviesť diskusiu o tematickej stratégii k znečisteniu vzduchu a o prehodnotení príslušných právnych aktov. Chceme toto iniciovať, aby sme mali také vyššie ciele pre redukciu a opatrenia pre zníženie znečistenia životného prostredia. Počas nášho predsedníctva dúfame, že dosiahneme pokrok pri hodnotení návrhu komisie ohľadne invazívnych druhov. Sme presvedčení, že právne e, kroky k sníženiu negatívnych dopadov na biologickú diverzitu, aby sme toto dosiahli a aby sme dosiahli jednotné vyhodnotenie problémov v súvislosti s invazívnymi druhmi. Ďalšia téma sú lesy. Les je veľmi dôležitý symbol príbory, prírody pre nás. Naše plány sú, sú veľmi e, ambiciozne a chcem ich stručne eh, predstaviť. Počas predsedníctva sa sústredíme na koordinované presadenie zásad pre lesné hospodárstvo v členských štátoch. Dúfame, že budú závery rady ohľadne nového nástroja EÚ v oblasti E, lesného hospodárstva nová stratégia, aby bola schválená a takisto e, váš výbor sa bude na tomto podielať. Táto stratégia by mala e, zohľadniť národné kompetencie a otázky klimatických zmien a obnoviteľných energetických strojov, ktoré by mali byť zdôraznené. Takisto počas prvého čítania chceme uzavrieť ďalšie otázky. Počas predsedníctva máme aj intenzívnu agendu v oblasti medzinárodného, medzinárodnej ochrany životného prostredia v súvislosti klimatickou zmenou, chemickými, chemických lás, e, látkami a desertifikácie a podpora lesného hospodárstva a biodiverzity. konferencia OSN ohľadne klimatických zmien prebehne v druhej polovici roka 2013. V októbri rada bude prijímať uzávery pre spoločné stanovisko EÚ. Príspevok, ktorý môže poskytnúť Európsky parlament pri príprave tohto dôležitého medzinárodného ročného fóra ohľadne klimatických zmien. Toto je veľmi cenné a dúfame, že dosiahneme dobrú spoluprácu s parlamentom vo Varšave taktiež. Na konferencii pôjde o novú dohodu ohľadne klimatických zmien, teda tá, o tú dohodu, ktorá by mala platiť po roku 2020, ale budú aj ďalšie dôležité otázky na programe medzinárodné klimatické otázky budú na programe neformálnej rady ministrov 16. a 17. júla. A budeme tam mať aj e, hlavného vyjednávača pre klimatické otázky Číny a taktiež e, zástupcu výboru pre reformu a e, rozvoj, pán Xi Shenhua a pôjde taktiež o finančné otázky, o biologickú rozmanitosť, ako aj o, zhodnocovanie e, rizika pri e, ťažbe bridlicového plynu. Taktiež budú uzavreté dve záväzné dohodu, dohody o lesníctve a o ortuti. Potom zachovanie rozmanitosti v EÚ. Tu sa budeme snažiť o pokračovanie štvrtej plenárnej schôdze medzi vládneho e, vyjednávacieho výboru a mimoriadnej konferenčnej, ministerskej konferencie. A tam pôjde o potvrdenie výsledkov rokovania. Ešte chcem pripomenúť, že EÚ prišla s iniciatívou mať e, dohovor o ortuti. Boli sme akýmsi pionierom, aj keď sa rokovalo 4 e, roky. Ja ešte chcem zdôrazniť, aký význam má konferencia diplomatov, ktorá, bude, ktorá bola 10. až 12. októbra. Tam teda bude, pardon, a tam bude podpísaná podpísaný tento dohovor o ortuti. Ide o to vytvoriť životné prostredie bez ortuti a preto je veľmi dôležité, aby členské štáty túto medzinárodnú dohodu čo najrychlejšie aj podpísali a ratifikovali. Taktiež budeme koordinovať činnosť EÚ e, vo vzťahu uplatňovania rozhodnutia Rio plus e, 2020 adekvátna príprava EÚ na toto dôležité fórum je veľmi dôležitá, pretože ide aj o e, uplatňovanie toho, na čom sa dohodla konferencia e, OSN e, v roku 2020, teda 12, pardon, teda to Rio plus 20. Toto medzinárodné fórum preberie politické vedenie pri skúmaní otázok udržateľného životného prostredia. Taktiež e, bude schôdzka o Montrealskom protokole. Pôjde o biologickú rozmanitosť a taktiež o ekologické systémy, ale bude sa o tom bude sa hovoriť aj o stálom výbore Bernskej konferencie. Vážení poslanci, poslankyne Európskeho parlamentu, ja som presvedčený, že sa musíme zamerať na dosahovanie našich spoločných cieľov, iba tak e, dosiahneme prosperitu pre naše štáty, našich občanov. Nie je pochyb o tom, že medzi inštitucionálny dialog v nadchádzajúcich šiestich mesiacoch e, poskytne dobré príležitosti sa poučiť a treba si opäť pripomenúť, že sme navzájom uh, závislí v tomto dôležitom rozhodovacom procese. Počas celého predsedníctva sa pokúsim o to byť vám tak vzdialený v úvodzovkách ako váš eh, mobilný telefón. Už teraz sa vám chcem poďakovať za vaše podnety a ak by to bolo potrebné, pán predseda, tak eh, vedzte, že eh, sa kedykoľvek rád vrátim na váš výbor a mm, odpoviem na akékoľvek otázky, ak by ste to vy považovali za potrebné. Takže ešte raz sa vám chcem poďakovať za pozornosť a som pripravený vypočuť si vaše otázky a odpovedať. Samozrejme, budem hlavne počúvať e, váš názor k tým prioritným otázkam, ktoré som predostrel. Ďakujem. Ďakujem pekne, vážený pán minister, za vašu prezentáciu. Už mám niekoľkých rečníkov, najskôr koordinátori, ale pani Klás ako prvá, moja podpredsednička, potom ďalší. To by bolo prvé kolo rečníkov. Takže nech sa páči, pani Klas, ak sa dá dve minúty iba. Ďakujem pekne. Ďakujem aj za tú rozmenitosť tých tém, ktorú ste odprezentovali. Hovorili ste o potrebných krokoch, hovorili ste aj o e, potrebe e, sa venovať aj otázkam e, lesníctva aj keď by to malo ostať e, e, v právomoci členských štátov. E, samozrejme, nedá sa úplne zbaviť národnej zodpovednosti členské štáty. Rovnováha ktorú treba nájsť, je obrovská výzva. Tu je otázka udržateľnosti a to je asi najdôležitejší bod programu. Vy ste hovorili o smernici, o kvalite palív a o obnoviteľných energiách a taktiež nepriame e, zmeny vo využívaní e, pôdy. ILUK, e, budeme o tom hlasovať ešte tento týždeň na výbore a bude sa o tom diskutovať aj na rade. Práve tieto nepriame zmeny e, sú nepopierateľné, sú tu aj dôsledky a my teraz nehovoríme o tom, ako by sa to dalo e, merať, teda hovoríme o tom, ako by sa to dalo zmerať, e, aj keď minulý týždeň experti povedali, že ešte to meradlo nemáme, takže asi by sme mali ostať otvorení v našich diskusiách, aby sme mali e, možnosť e, zvoliť tie najvhodnejšie meradlá. Ten vypočítací základ ešte nemáme, preto sa vás chcem opýtať, ako sa tomu vy chcete venovať počas vášho predsedníctva, tak aby ten výsledok bol dobrý, aby sme mali základ, aby sme vedeli e, skonštatovať súčasnú situáciu, aby sme potom mohli e, pristúpiť k revízii a vyvodiť správne závery. Ja si myslím, že ten počítací základ ešte nemáme a preto e, by som bola rada, keby ste boli otvorení vo vzťahu k nám. Ďakujem pekne teraz Linda Evin, koordinátorka socialistov a demokratov. Um, thank you, thank you, ďakujem pekne, ďakujem pán minister za komplexný prehľad o vašej práci. E, je, sme v dôležitom období pretože ak sa chceme dohodnúť na nejakých veciach pred ďalšími voľbami, musíme využiť na to vaše predsedníctvo. Takže je tu skutočne e, veľká snaha uzavrieť niektoré témy. A nie len o to, aby sme ich uzavreli, ide aj o naliehavosť týchto tém. Spomenuli ste klimatické zmeny, prípravu na Varšavu. Takže v tejto súvislosti e, sa chcem opýtať, Aký máte názor, aký máte pocit, ako sa budú, eh, aké budú stanoviska vo vzťahu k Európskej únii eh, počas zasadnutia vo Varšave? Spomenuli ste backloading, na tomto sme sa dohodli v parlamente a ja dúfam, že aj v rade dospejeme k dohode v tejto oblasti pokiaľ ide o e, ciele do roku 2030 a o to, aby Európska únia bola lídrom v oblasti cieľov e, v oblasti životného prostredia. Ďalej je tu otázka e, emisí CO2 z automobilov. Ako určite viete, bola tu dohoda dosiahnutá 24. júna medzi parlamentom a radou o znížení, o redukcii emisí z motorových vozidiel. 27. júna sa o tom malo hlasovať, e, ale kvôli určitým tlakom došlo k zrušeniu odkladu tohto hlasovania. Írske predsedníctvo teda nemohlo uzavrieť e, tieto rokovania. A vy ešte budete organizovať jeden koreper pred e, letnými prázdninami. E, chcela som sa opýtať, e, čo myslíte, ako sa to skončí s, tým, s touto agendou? Bude sa o tom hlasovať? E, preto že ak nepokročíme s tým teraz, potom môžeme otvoriť ďalšie rokovania a možno keby sme to uzavreli, tak máme niečo konkrétne, s čím by sme mohli ísť do Varšavy. Ďakujem pekne, Linda. Pán Gerbrandy jeden z podpredsedov tohto výboru. Ďakujem, pán predseda. A ďakujem aj pánovi ministrovi za prezentáciu, aj za akési odhodlanie dosiahnuť riešenie vo viacerých oblastiach, ktoré sa týkajú tohto výboru. Musím povedať, že sa teším na spoluprácu s litovským predsedníctvom pri dosahovaní týchto dohôd. Témy, ktoré ste opísali, sú mimoriadne dôležité, aby e, sme mohli prijať ďalšie opatrenia na zlepšenie trvalej udržateľnosti našich hospodárstiev. Ale e, aj tá druhá cesta je e, dôležitá, možno ešte dôležitejšia a ide o prepojenie konkurencieschopnosti hospodárstva EÚ s trvalou udržateľnosťou. Keď si pozriem váš dokument týkajúci sa priorit, už hneď v prvom odseku vidím, že sa chcete zamerať na trvalo udržateľný rast. A toto je veľmi dôležité, aby sme prepojili tú trvalú udržateľnosť s konkurencieschopnosťou. Nie som si celkom istý zatiaľ touto oblasťou, pretože Eh, investície do čistých technológií tak trochu zaostávajú na území Európskej únie za ostatnou časťou sveta. Máme tu eh, systém obchodovania s emisiami, eh, kde musíme nájsť určité možnosti reformovať tento systém, aby sme ho zachránili. A chcem sa opýtať, aké iniciatívy máte na mysli v aby sme zlepšili trvalú udržateľnosť, pretože toto je ten skutočný e, boj, kde musíme vyhrať okrem e, ostatných e, tém, ktorými sa zaoberáme. Takže by ma veľmi zaujímalo, aké iniciatívy predpokladáte v tých ďalších oblastiach. Ďakujem pekne. Z koordinátorka zelených pani Satuhasi. Ďakujem pekne, pán predseda, za slovo. Ďakujem aj pánovi ministrovi Mazuronimu za to, že sem prišiel a diskutuje o týchto otázkach. Pán minister, uviedli ste e, celý rad e, tém, e, kde došlo k ukončeniu prvého čítania v parlamente a tak ako Linda McEwen povedala, nezostáva nám veľa času na to, aby sme te, tieto témy ukončili v tomto období. Takže pre nás najdôležitejšie je to, aká je úroveň ambícií e, vášho predsedníctva. Možno e, si uvedomujete, že často e, sú také skúsenosti, že malé krajiny majú úspešné predsedníctvo v rade napríklad na poslednom plenárnom zasadnutí bolo vysoko oceňované, predsedníctvo Írska, cyperské predsedníctvo bolo vysoko hodnotené z rovnakého dôvodu. Takže by som e, rada počula, e, do akej miery ste odhodlaní ukončiť tieto témy ktoré boli, e, ktorí dosiahli prvé čítanie a bol dosiahnutý kompromis. Do akej miery e, ste pripravení pokúsiť sa o to, posunúť to ďalej? Rokovania e, medzinárodného životného prostredia. Tu tá otázka ambície je skutočne pre nás veľmi dôležitá, pretože vieme, že e, predsedníctvo COP e, v rámci Polsko nie je známe tým, že je príliš ambiciozným zástancom klimatickej politiky alebo politiky v oblasti klímy v EÚ. Preto by som e, rada počula čo si vy myslíte, čo môžete dosiahnuť ako predsedníctvo, aby ste pomohli dosiahnuť úspech v rámci COP. Ďalej, dohoda, ktorá bola dosiahnutá medzi parlamentom a radou v súvislosti s redukciou emisí CO2. Ďakujem pekne. Pani Rozbach koordinátorka skupiny EKR. Ďakujem pekne, pán predseda. Najskôr blahoželám pánovi ministrovi. My sa tešíme na dobrú spoluprácu. A želáme vám veľa šťastia pri vašom ambicioznom programe. A dúfame, že dotiahnete mnohé pre nás dôležité témy do konca. A ja pochádzam z krajiny, ktorá je pri Balskom mori a preto sa pýtam, čo spravíme s tak znečisteným Balckým morom. Je jedno z najznečistenejších na svete a um, ľudia by nemali jesť veľa rýb vylovených z Balckého mora, aspoň také sú oficiálne pokyny. Pýtam sa teda, aká je vaša pozícia teda k tomu čisteniu, vyčisteniu Baltského mora. A potom sú tu aj ďalšie krajiny, ako napríklad Rusko, ktoré dosť výrazne znečistujú toto more. Čo s tým? Ďalšia otázka. Vy ste hovorili, že chcete, aby postupy boli účinnejšie, že nechcete už e, ďalšie technokratické prekážky a ja mám isté problémy s e, environmentálnou legislatívou. Prijímame jej čím ďalej, tým viac, ale potom pri uplatňovaní to trošku hapruje. A vypracovávame čím ďalej, tým viac e, legislatívnych zákonov, ktoré si protirečia. Je to metúce aj pre občanov, pre polnohospodárov, pre podnikateľov a iných uh, užívateľov. Je to nepriehľadné. Uh, je to akýsi prales. Takže treba to trochu prečistiť, aby e, bolo jasné, čo je a čo nie je možné. To by bolo, myslím, že pekná úloha pre vaše predsedníctvo. Ďakujem pekne pani Rozbach, takže e, sme v závere prvého diskusného kola a teraz dostane slovo pán minister, aby mohol odpovedať. Ačiū labai. Aš... Ja vám srdečne ďakujem za vaše veľmi dôležité otázky, ktoré ste mi predložili. Chcel by som začať s otázkou od pani Krista vo vzťahu k lesnej stratégii, vo vzťahu k smernice ILUK, čo je veľmi dôležité. Keď hovoríme o stratégii lesníctva, ide o kompetencie členských štátov a tu konanie členských krajín mimoriadne dôležité. Musíme toto zohľadniť pri hľadaní príslušných riešení. Smernica ILUK zdieľa naše názory, respektíve delí naše názory, pretože táto smernica ohľadne 5 predpokladá. To, to rozdeľuje členské štáty, ale na druhej strane chápete, že treba hľadať určité riešenie a my ako predsedníctvo sa budeme ďalej snažiť e, pokračovať o diskusiu, a vyhľadávať určité porady a budeme hľadať určité riešenie ktoré bude vyhovovať ako rade, tak aj parlamentu a bude to pre nich akceptovateľné a samozrejme aj pre komisiu, pre všetky tri inštitúcie. určité aspekty vo vzťahu k otázke zo strany pani Linda. Ako bude Európa vnímaná v globálnom rámci v oblasti e, klimatických zmien. To je dôležitá otázka, ale v tejto chvíli najdôležitejšie pre nás, pre členské štáty Európskej únie, je, spoloč, je menovanie spoločného menovateľa spoloč, a vypracovanie spoločnej vízie. Inak vo Varšave pri COP19, keď nedosiahneme spoločné stanovisko a spoločnú stratégiu, keď naša e, rokovacia pozícia bude slabá a hľadanie spoločného menovateľa bude zložité vo vzťahu k budúcej dohode, potom to bude ťažké. Samozrejme, budeme o tom diskutovať vo Vilniuse, potom pred Varšavskou schôdzou sa ešte raz pokúsime, aby sme dosiahli spoločný menovateľ a vo samotnej Varšave budeme hľadať spôsoby a metódy, aby sme v roku 2015 v Paríži e, dosiahli hmatateľný výsledok aby došlo k novej klimatickej dohode, ktorá by vstúpila do platnosti po roku 2020 oženie emisí z e, vozidiel. E, v súčasnej situácii e, uvedieme konzultácie s inými členskými štátmi ale v súčasnosti musíme si vyjasniť, či dosiahneme väčšinovú podporu, či tu príde nejaká blokujúca menšina a a treba preveriť situáciu v komisii a potom sa rozhodneme o príslušné ďalšie kroky v závislosti od e, názorov jednotlivých členských štátov ohľadne tejto otázky. A potom sa pozrieme na to, či v rade dosiahneme nejaký súhlas. Jan predložil otázku vo vzťahu udržateľnosti a konkurencie schopnosti Európskej únie? To je jedna kľúčová a podstatná otázka, ktorá sa netýka len ochrany životného prostredia a klimatických zmien. To je jedna veľmi široká otázka. K tomuto aspektu e, bežia diskusie v rade keď hovoríme o klimatických zmenách, hovoríme o našich ambicióznych cieľoch, hovoríme o udržateľnosti našej konkurencieschopnosti, o posilnení, o jej posilnení a takisto v rade aj medzi členskými štátmi budeme o tom ďalej diskutovať. Ale pri tejto diskusii nesmieme zabúdať na tieto dôležité aspekty. To, to je hľadanie kompromisu. Keď chceme sa pozrieť na ďalšiu našu perspektívu oblasti hospodárstva a rozvoja hospodárstva. Otázka od pani Satu. Chcel by som sa predovšetkým poďakovať za túto dôveru, dôveru na adresu malých členských krajín. Toto ona vyjadrila. Vy ste povedali, že malé predsedajúce členské krajiny <clears throat> vedú svoje predsedníctvo veľmi ambiciozným spôsobom, ale každé hľadanie rozhodnutia si vyžaduje e, dohodu, jednotu a spoločné stanovisko. Preto, keď si predstavíme veľmi ambiciozne ciele, je dôležité, aby sme eh, hľadali maximálne kompromisy, aby sme dosiahli čo najoptimálnejšie riešenia problémov. Takže musíme sa stále snažiť hľadať optimálne výsledky a súhlas medzi rôznymi stanoviskami. To je predpoklad na to, aby sme to dosiahli. Ja som spomínal nariadenie o F-plynoch, e, nariadenie o IBS, spomínal som ILUK, spomínal som aj smernicu ohľadne dopadov na životné prostredie, e, smernica FLECT všetkých týchto oblastiach e, vyvinieme maximálne úsilie, ale druhá otázka je, ako to dopadne pri hľadaní kompromisu. Pani Anna sa zaujímala o otázku znečistenia E, e, Baltického mora. To je pre nás veľmi dôležitá otázka. Ja vám ďakujem za toto. E, Litva je tiež členským štátom alebo štátom, ktorý leží pri, Pobal- pri Pobaltskom mori, pri Baltickom mori a tieto otázky budú určite počas nášho predsedníctva veľmi intenzívne prediskutované. Výročné fórum, ktoré bude vo Vilnuse v novembri, 11. a 12. novembra, my tu máme e, vysokých zastupcov z Európskeho parlamentu iných krajín, tí boli pozvaní, zastupcov via e, ekologických organizácií boli pozvaní a aby sme diskutovali o otázkach znečistenia Baltického mora a na tie sa určite sústredíme. Ešte raz veľmi pekne ďakujem za e, vaše rozsiahle a zaujímavé otázky. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani Anna spomínala kontinuitu našich, našej legislatívy a, a spomenula o dôveru zo strany obyvateľstva voči tejto legislatíve. Samozrejme, legislatívne konanie musí byť transparentné a obyvateľia musia byť zapojení do tejto legislatívnej činnosti. My sa pokúsime počas nášho predsedníctva, aby boli návrhy legislatívy také, ako ste si aj vy želali. Eh, Dobre, prečítam kolegom, prečítam kolegov, ktorí sa prihlásili. Ratvil Bokunajte, Julajnen, a Pavel Pok, potom Lubutevská, naša kolegyňa, Kurin Páš, Šusta Spalajkis, Sofie Okuny. Prehliadol som niekoho, kolega Tatarela a tým by som uzavrel zoznam rečníkov a dávam slovo kolegyni Radvil Mokunajte. Nech sa páči. Labai malonu ministrą matyti jūs ir pasveikinti čia šiandieną. Ďakujem pekne. Srdečne vítam pána ministra na výbore pre životné prostredie. Je veľmi príjemné moci vás vypočuť eh, v vo vašom materinskom jazyku. Budeme intenzívne spolupracovať v nadchádzajúcom pol roku, ale to všetko prichádza po intenzívnej príprave. Často hovoríme o zapojení spoločnosti do rozhodovacieho procesu, hlavne vo vzťahu s ochranou životného prostredia a preto chcem hlavne hovoriť o Aruskom dohovore, Počas litovského predsedníctva budú podstúpené kroky, ktoré sa budú venovať e, taktiež týmto otázkam a potom mm, ťažba bridlicového plynu. Očakávame návrhy komisie. Komisia naznačila, že už v júli by sa tak malo stať a preto sa pýtam vás, či o tom viete niečo viac, teda o plánoch komisie vo vzťahu s rámcom pre ťažbu tohto plynu. Možno, že ten hodnotiací rámec by mal v budúcnosti e, alebo čo najrychlejšie zahrnúť aj bridlicový plyn. E, predseda prerušuje, pripomína, že rečníci by mali mať e, maximálne minútu a pol na svoje vystúpenie, pretože program je nabitý a hlavne mnohé body na hlasovaní. Ďalší rečník. Ďakujem, pán predseda, a ďakujem aj pánovi ministrovi, že sem prišiel medzi nás. Teším sa na vaše predsedníctvo a taktiež na ukončenie agendy F plynov. A skutočne by som bol rád, keby sa nám podarilo túto tému uzavrieť do konca tohto roku, dokonca predtým, ako sa presunieme do Varšavy. Keď si zoberiete USA a Čínu, ako uviedli, že F plyny sa pre nich stávajú prioritou, ja si myslím, že z nášho pohľadu my sme, by sme tiež mali konať ambiciozne v tejto oblasti. Je jasné, že v júni parlament vyjadril svoje stanovisko, takže z tohto pohľadu sme pripravení rokovať. Verím, že litovské predsedníctvo um, potvrdí stanovisko rady, takže tá úroveň ambícií bude rovnaká na oboch stranách. A ja sa na to veľmi teším. Niekoľko otázok, o ktorých som sa už e, zmienila, viacerí sa zmienili. Nie je mi celkom jasné, a, e, ako budete postupovať. Takže v prvom rade, pokiaľ ide o backloading, parlament to, toto schválil, e, dokonca hovorili, že sú pripravení rokovať o tom aj v lete. Môžeme teda očakávať, že bude definitívne stanovisko rady prijaté v lete? Ďalšie, poďalšie, je jasné, že parlament sleduje tri ciele. A čo rada, čo litovské predsedníctvo urobí, aby sme sa uistili, že aj rada vyjadri jasné stanovisko, pretože musíme posunúť túto agendu dopredu čo najskôr. A ak nebude Európa pripravená eh, v tejto oblasti, potom kto bude? Takže ide mi o konkrétnejšie plány. Po tretie CO2 a automobily. Viem, že bola dosiahnutá dohoda o CO2 emisiách. Um, povie jasne litovské predsedníctvo, že budeme eh, hlasovať o CO2 ešte pred letnými prázdninami. Um, Vieme, že BMW sponzoruje litovské predsedníctvo, ale toto zrejme nemá nič spoločné s touto agendou. OK. Next speaker. Ďalší rečník, Pavel Pok. Sure, thank you. Ďakujem pekne, pán predseda. Ehm, som veľmi rád, pán minister, zde, že ste prišli medzi nás, pretože vaša krajina bola jedna z prvých, ktorú som ja navštívil potom, po páde železnej opony. A, a ja som veľmi rád, že od vás počujem, že smernica o invazívnych druhoch bude jednou z vašich priorít. Komisia pracuje už roky na tejto smernici a teraz sa to zdržuje už viac ako rok a nebolo to ešte stále posunuté do parlamentu. Vaše predsedníctvo je v podstate tretím predsedníctvom, ktoré žiadam o urýchlenie tohto procesu. A myslím, že e, problém týkajúce sa Herakleum Sosnovský a taktiež u nás máme problém s Herakleum Montegacianum. A bolo by skutočne dobre, aby e, toto bolo predložené do parlamentu čo najskôr. Hovoril som o tom aj e, s komisárom Potočníkom minulý mesiac, ale zatiaľ sa nič nestalo, takže možno by som chcel od vás zistiť, či plánujete vyvinúť nejaký tlak v tejto oblasti. Ďakujem. A medzi tým chcem ešte privítať skupinu e, návštevníkov v poslednom rade. Sú zastupcovia farmári z oblasti Túr, ktorí sa tam pripojili na pozvanie Sofie Okony, ktorí prišli do Európskeho parlamentu, takže srdečne vás vítam ako hosti. Takže pokračujeme s kolegom Hubertom Čerom. Prosím. Ďakujem Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade by som chcel, eh, zablahož- chcel zablahoželať veľa úspechov novému predsedníctvu a ja verím, že spoločné úsilie Európskeho parlamentu a rady eh, prinesie určité ovocie v oblasti životného prostredia. Ale aby sme pokročili v každej oblasti, ktorá musí byť ukončená. Pán minister, uviedli ste ako jednu z priorít smernicu o odpade a vo všeobecnosti otázky týkajúce sa odpadu. E, radi by sme poukázali na jeden problém súvisiaci s odpadom. Ide o odpad v moriach a vo všeobecnosti vo vodných telesách. Ja som si istý, že toto je dôležitý problém a vo všeobecnosti sa to týka životného prostredia. Moja otázka sa týka alebo vychádza z toho, že som sa narodil pri Čiernom mori v Bulharsku. Toto je oblasť e, vonkajších hraníc Európskej únie. Ja by som rád vedel, ako zintenzívnite úsilie počas vášho predsedníctva v tejto oblasti odpadov v mori. Ako sa chcete postaviť k monitorovaniu odpadov moriu, štatistike a vo všeobecnosti kontrole tohto e, odpadu. Všetci vieme, že morské oblasti sú hospodársky rozvinuté, sú tam veľké prístavy a súčasne je to a sú to aj turistické oblasti. Aby sme mali dobrý hospodársky rast, musíme dosiahnuť určitú rovnováhu a dobré riešenia, pokiaľ ide o odpad na mori. Ďakujem pekne, pani Rupševa. Korin Lapáš má slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne, vážený pán minister, za to, že ste medzi nás prišli dnes ráno. Poprvé chcem zdôrazniť, tak ako už povedal predseda, že je dôležité hlasovať o dohode v prípade vozidiel. Krok vzad prichádza do úvahy, počítame s vašou obhajobou tohto nárade. Potom nadviažem na pani Klas otázka iLook a biologických e, palív. Ja som spravodajkyňa v parlamente a zajtra ráno na výbore Envy o tom budeme hlasovať. Nepochopila som dobre, čo ste povedali pri tých 5 percentách e, e, lesnických alebo lesných zalesnených plôch. Ja E, som pochopila, že vy máte záujem o iLook, e, čo musí byť e, zohľadnené, ale chcem vedieť, či podporíte našu požiadavku v prípade metodiky výpočtu a taktiež, čo sa týka hodnotenia dopadov palív, biopalív druhej generácie, aby sme si boli istí, že sa rozhodujeme správne. Ďakujem pekne. Jusas Palakis. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, vážený pán minister. Je naozaj veľkou úcťou môcť vás tu privítať. Ja chcem pripomenúť kolegom, kolegyňam, že v Litve ministerstvo životného prostredia e, bolo terčom e, mnohých kritík, ale dnes je to ministerstvo, ktoré e, je chválené, je aj väčšia podpora zo strany obyvateľstva, hlavne vďaka programu renovácie obytných blokov, to je dôležité aj pri vytváraní nových pracovných miest, e, pri hospodárskom raste. A preto si vás, sa vás pýtam, nakoľko sa inšpirujete skúsenosťami iných členských štátov, konkrétne pri tej renovácii a čo by ste mohli navrhnúť iným členským štátom. Ďakujem. Ďakujem pekne Sofii Okony ako ďalšia. Ďakujem pekne, pán predseda. Mm, ďakujem za to, že ste privítali moju skupinu návštevníkov. Oni sa priblížili Európskemu parlamentu vďaka tejto návšteve. Oni sú buď e, polnospodári alebo miestni zvolení zástupcovia alebo novinári. E, takže ich aj ja chcem privítať. Ďakujem pánovi ministrovi za to, že medzi nás prišiel. Ja by som chcela hovoriť o veľmi háklivej otázke v Európe, v parlamente, aj vo Francúzsku. Je to jedna tá istá téma, síce bredlicový plyn. Vaša krajina eh, chce diverzifikovať eh, svoje energetické zdroje a zdá sa, že u vás v podzemí je e, niekoľko nálezísk bridlicového plynu, čo by vás mohlo e, zásobiť počas 30 rokov, čo za súčasných okolností ekonomicky hlavne je zaujímavé. E, takéto zásoby sú nemalé, ale a teda mohlo by to taktiež e, pritiahnuť investorov a zdá sa, že ste už e, začali s ťažbou v oblasti Silute. Dúfam, že to moc e, zle nevyslovujem, neovládam vašu reč. Ja už som povedala, že verejnosť e, má dosť nejednotný názor na túto otázku. Niektorí sa boja znečistenia hydraulickej frakturácie, znečistenia podzemných zásob pitnej vody. Aké je stanovisko vašej vlády k tejto citlivej otázke? Ďakujem. Teraz kolega Tatarela. Signor Ministro, benvenuto nella nostra Commissione. Auguro alla... Pán minister, vítajte v našom výbore. Prajem veľa úspechov litovskému predsedníctvu. Ale je tu jeden problém, na ktorý by som chcel poukázať. Ide v podstate o jednoduchú vec. Emisie CO2 z komerčných vozidiel. Toto sme už takmer ukončili. Nemyslím, že tu existujú ešte nejaké nejasnosti rokovania boli vlastne dotiahnuté do konca počas írskeho predsedníctva. Nevidím žiaden dôvod, prečo by e, táto otázka nemala byť definitívne uzavrená na ďalšom zasadnutí rady 17. júla. Môžete nám to potvrdiť, že to tak skutočne bude? Ďakujem. Ďakujem pekne. Tým sme na konci tohto diskusného kola. Ako som už povedal, máme niekoľko otázok CO2 a vozidlám, využívanie pôdy, potom mm, kamiony. My chceme mať čo najskôr rámcové podmienky, aby sa tomu mohli všetci prispôsobiť. To sa týka všetkých troch inštitúcií, preto nás zaujíma, kedy sa to konečne pohne na rade. Takže nech sa páči, pán minister. Ďakujem ešte raz, pán predseda. Chcem sa poďakovať aj všetkým rečníkom za otázky. Teším sa na všetky otázky a možno, že by sme si to mohli zopakovať, už teraz naplánovať e, ďalšie stretnutie. Všetky otázky sú zaujímavé, dôležité a je dôležité, aby sme spolupracovali v nadchádzajúcom pol roku. Vy ste sa, pán Radvile, pýtali na Arhuský dohovor, aj na ten bridlicový plyn. Čo sa týka Arhuského dohovoru, tak eh, dnes eh, je to veľmi aktuálna téma. Komisia v roku 2003 prišla s návrhmi, ktoré žiaľ nezískali vtedy podporu. Bolo by dobre opäť zapojiť verejnosť. To však predpokladá, že komisia si ešte prehodnotí svoj svoje návrhy. Ak by ich opäť predložila, tak samozrejme sa im budeme venovať. Žiaľ, takýto nový návrh zatiaľ e, komisia nepredložila. Bridlicový plyn K tomu sa vyjadrili viacerí poslanci, poslankyne. Táto otázka je háklivá. A ja chcem povedať, že ešte pred našim predsedníctvom sme sa stretli ministri životného prostredia a intenzívne sme o tejto téme diskutovali. Je to však komplikovaná otázka. Na jednej strane preto, že je tu ekonomický rozmer, mohlo by to zaručiť energetickú nezávislosť v USA ceny výrazne klesli po začatí ťažby tohto bridlicového plynu, ale sú tu aj environmentálne aspekty, sú tu nemalé negatívne dopady na životné prostredie, čomu by bolo potrebné sa vyhnúť. Takže o tom sa teraz diskutuje vo všetkých členských štátoch. a preto 16. a 17. júla na neformálnej Rade ministrov sa o otázke bridlicového plynu hovoriť bude. A dúfame, že to pomôže aj komisii dopracovať sa k stanovisku a dúfame, že sa to dozvieme na neskôr na jeseň. Potom e, to, o čom ste hovorili, že sme začali s ťažbou bridlicového plynu v oblasti Šulute, bol to tender a my máme záujem o to, aby sa rešpektovali všetky environmentálne požiadavky zaujíma, ma, zaujíma nás aj názor obyvateľstva, takže najskôr e, sa o tomto ubezpečíme a až potom by sme v tom pokračovali. Náš postup je obozretný a my sa nejako neponáhlame. Pán Bas spomínal uh, fluorové plyny, F-plyny. Tu by sme chceli pokračovať v tom, čo eh, začali naši predchodcovia, konkrétne teda írske predsedníctvo. Tieto právne predpisy sú obzvlášť dôležité z medzinárodného hľadiska pretože je tu isté prepojenie aj na Montrealský protokol a my sa budeme veľmi aktívne tomuto venovať. To je jedna z hlavných priorít nášho predsedníctva. E, backloading teraz, konkrétne po hlasovaní v parlamente, v Európskom parlamente a po vypracovaní stanovisk príslušných inštitúcií budeme začneme na tomto pracovať na relevantných pracovných skupinách. Ide o to zistiť eh, postoje členských štátov. A samozrejme, nám ide o to dosiahnuť pokrok, aby aj rokovania s parlamentom mohli začať čo najskôr. ale ako som už povedal, musíme sa tomu ešte venovať na pracovných skupinách rady. Dôležitý je postoj členských štátov, ale energie máme dosť. Emisie CO2 z vozidiel a ľahkých úžitkových vozidiel. Niektorí poslanci sa pýtali na náš názor. My chceme v prvom rade zistiť aktuálny stav na rade. A ako som už spomenul, chceme aby 17. júla počas Koreperu prebehla na túto tému diskusia, aby sme si mohli objasniť stanoviska a teda zistili, aká, aké názory majú členské štáty. My ako predsedajúca krajina nebudeme šetriť úsilím pri diskusí, ale na to potrebujeme súhlas členských štátov. Politika v oblasti klimatických zmien a energetiky do roku 2030 komisia prišla so zelenou knihou Je to vlastne stratégia až do roku 2030. Litva mm, pripravila verejnú konzultáciu ohľadne tejto stratégie do roku 2030. A chceme v septembri o tom diskutovať na neformálnej rade pre energetiku. Takže to zopakujem. Budeme viesť verejnú konzultáciu vo vzťahu s politikou a stratégiou, a to na úrovni pracovných skupín a potom aj na úrovni ministrov. Potom otázka týkajúca sa invazívnych druhov. To je dôležitá otázka. Preto ďakujem za to, že ste ju spomenuli. Ide o to zachovať biologickú rozmanitosť v členských štátoch a preto sa musíme tejto otázke venovať. Je to jedna z priorit nášho predsedníctva a my sa budeme touto otázkou aktívne zaoberať. Poslankyňa z Bulharska sa pýtala na znečisťovanie morí a vodných tokov. Počas obeda sme hovorili o znečistení Čierneho mora. Teda počas obeda budeme o tom diskutovať. Sú to všetko dôležité otázky. Samozrejme, že otázka znečisťovania musí byť e, predmetom diskusí v roku 2013 e, by mala byť završená práca na smernici o odpade a malo by to byť jej súčasťou. Potom emisie z ľahkých užitkových vozidiel Chceme mať dosť jednoznačný a pritom flexibilný postoj. A to je predpoklad na to, aby sme sa dopracovali k priateľnému výsledku. Sme ambiciózni, odvážni, ale je jasné, že istú pružnosť potrebujeme na to, aby sme sa mohli dopracovať k niečomu konkrétnemu. Potom Corinne Lepage. Vy ste sa pýtali na iLook. Pokúsime sa o udržateľné riešenie. Sú však rôzne návrhy, ale my sa pokúsime o také riešenie, ktoré by vlastne vyhovovalo všetkým trom inštitúciám zblízka sledujeme diskusiu o tejto konkrétnej smernici a dúfame, že hlasovanie na výbore dopadne dobre. Diskusie na rade samozrejme budú pokračovať a my sa budeme opäť snažiť o priateľné riešenie. Ide o to mať e, hmatateľné výsledky. Ďakujem pánovi Paleckým Ďakujem za vaše vrúcne slova. Renovácia e, obytných blokov, to je dôležitá ekonomická otázka úzko súvisí aj s energetickými úsporami. Pohli sme sa z mŕtvého bodu, tak povediac. Pozreli sme sa na to, ako to prebiehalo v Nemecku, ale aj v iných krajinách. Pozreli sme sa na všetky pre a proti. Všetko sme si zanalizovali. A samozrejme, že našu skúsenosť e, môžeme poskytnúť tým, ktorí by o to mali záujem. A ešte bridlicový plyn a možnosti ťažby v Litve. Ja som už v hrubých črtách spomenul, že zistujeme názor verejnosti, ale musíme dosiahnuť aj hospodársko-environmentálne ciele a na to je potrebná celospoločenská diskusia, treba súhlas všetkých zainteresovaných. Presne o to sa v Litve snažíme. A počas nášho predsedníctva rady sa na neformálnej úrovni k tomu ešte vrátime a opäť budeme hľadať najlepšie riešenie. Potom pán Tatarela. Prepačte, ak niekedy komolím vaše mena. CO2 plyny z vozidel a ľahkých úžitkových vozidiel aby sme sa vyhli nejakým prekvapeniam, tak eh, by asi bolo dobre najskôr zasadnúť okolo rokovacieho stola, konkrétne na rade a opäť sa pokúsiť eh, dopracovať k niečomu inteligentnému. My ako predsedníctvo sa pokúsime práve nejakým neočakávaným výsledkom vyhnúť. Pokúsime sa dopracovať k niečomu želateľnému, ale samozrejme potrebujeme na to e, zhodu členských štátov, komisie a parlamentu a dúfam, že sa nám podarí všetky ciele dosiahnuť. Takže ešte raz sa vám chcem poďakovať za otázky a už vopred sa vám chcem poďakovať za vašu pokračujúcu podporu. Teším sa na ďalšiu spoluprácu, pretože iba spoločným úsilím sa môžeme dopracovať k našim cieľom a iba tak môžeme mať krajšiu, prosperujúcejšiu Európu. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán minister, za vašu prezentáciu a aj za podrobné zodpovedanie otázok, ktoré boli kritické ohľadne CO2 a voziteľ Viem, že to nie je vaša vina, je to vina na iných miestach. Viem tiež, že írske predsedníctvo bo malo jednohlasný mandát a potom sa tam urobili nejaké zmeny, ale to nie je moja vec. Ja mám zodpovednosť za tento výbor a ono je to vždy ťažké. Dúfam, že dosiahneme nejakú dohodu. Inak môžem len povedať, že to patrí medzi iné agendy a bude mať to dopad na iné agendy a iné trialógy a nebudeme pripravení, keď pravidlá alebo dohody budú e, spochybnené a je to nebezpečné, nebe, nebezpečenstvo, že budú spochybnené jednou, dvoma krajinami a nebudeme schopní rokovať, ale dohoda je dohoda a na to sa musíme e, spoľahnúť. Takže toto e, spomente aj v rade, povedzte to aj vašim kolegom, pretože inak e, tu príde k určitému narušeniu dôvery, ak sme si niečo slúbili a máme tu dohodu a potom o 48 hodín táto dohoda neplatí, potom tu sa tu nebuduje dôvera, ale presný opak. Takže osobne vám želám všetko najlepšie pre najbližších 6 mesiacov. A želám vám výdrž a takisto šťastnú ruku, pretože máme veľké nádeje počas vášho predsedníctva, pretože počas najbližších mesiacov sa dostaneme do, do času, keď nebudeme mať už viacej času. Takže je to teraz na pleciach vášho predsedníctva, vašej krajiny, aby ste čo najviac vecí obratili správnym smerom a aby tieto zákony sa realizovali a aby vstúpili do platnosti a aby sme mohli povedať, že Európa je funkčná, schopná a môže sa pohybovať správnym smerom a vy osobne, ale aj vaše predsedníctvo rady tu, má, tu nesie veľkú zodpovednosť. Takže všetko najlepšie a želám veľmi dobrú spoluprácu. Ačiū, ačiū gerbiamas e, pirmininkė, mes tikrai prižadame, kad e, energija. My vám sľubujeme, že skutočne urobíme všetko možné, aby sme vyriešili rôzne otázky, medzi tým aj otázku emisí CO2 a vyvinieme najväčšie úsilie, aby sme dosiahli dohodu medzi všetkými troma inštitúciami dohoda je najdôležitejšia a spolupráca je tu taktiež veľmi dôležitá. My ako predsedníctvo EÚ budeme skutočne usilovne na tomto pracovať. Ďakujem. So, es geht gleich mit warmen Worten von der Kollegin. Takže budeme pokračovať s kolegom. Ďalší bod programu, ten musíme odsunúť, pretože kolegyňa Juta Haug je na itom inom stretnutí a musíme odsunúť tento program. Budeme pokračovať o 11. s návštevou ministra pôdohospodárstva, ten je momentálne v týme MFR, takže musíme do 11. prerušiť naše rokovanie. Bohužiaľ, nejde to inak, pokúsili sme sa o to, ale dnes popoludní na väznosti bude e, hlasovanie o tabaku.

So, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bitte doch darum, die Plätze so langsam. So lang... Vážené kolegyne, kolegovia, prosím, zaujmite postupne miesta, aby sme mohli znova začať. A síce s bodom číslo 5 chcem srdečne medzi nami privítať ministra poľnohospodárstva a podhospodárskú politiku Litvy, profesora Vigilisa Juknu. E, vítajte v našom kruhu, prosím, a začneme hneď vašou prezentáciou a potom pán Toren a ďalší kolegovia. Máme veľmi veľa mm, otázok na programe Veľký balík, a čiže budú ešte potom koordinátori hovoriť, ale je tu politická zhoda v tejto veci Máme tu celú oblasť e, potravinového reťazca. Robilo nám to starosti za posledné mesiace zlé označovanie potravín. To je trvalá téma v našom výbore. Máme správu, ktorá je rozpracovaná, to je správa od kolegyne Sofie Okony, kde ide o to, e, ide o otázky mesa v budúcnosti a Parlament sa jasne vyjadril, zaujíma ma, aký návrh nám poskytne komisia k tomuto mesu a zo strany parlamentu to je otázka klonovaného mesa. Takže to je síce pekné, ale tu v našom výbore Envy Máme plnú skriňu vyjadrení, ale väčšinou si myslíme, že tieto oznámenia sú nekryté šeky, tak povediac. Takže skutočne by sme chceli mať jasné e, e, pravidlá, ktoré sa týkajú e, v tejto legislatívy. Takže teraz vám odozdám slovo k vašej prezentácii a potom budeme rokovať tak, ako som tu navrhol. Pán minister, máte slova. Srdečne vítajte. Ďakujem pekne, pán predseda, ctení poslanci, ctení zastupcovia komisie, dámy a páni. Litva prvýkrát vo svojej histórii má predsedníctvo v rade a je mi cťou dnes prehovoriť na vašom výbore o prioritách nášho predsedníctva v oblasti vášho e, výboru. A chcem vám toto predstaviť. Predsedníctvo Rady v EÚ od 1. júla, kde, ktoré má od 1. júla 28 štátov, to predstavuje historickú výzvu pre moju krajinu. Súčasne je to aj veľká šanca, šanca ukázať že aj malá krajina môže aktívne riešiť aktuálne problémy. Predsedníctvo rady je, predstavuje aj veľkú zodpovednosť a my sme pripravení prevziať túto zodpovednosť. Snažíme sa byť sprostredkovateľom eh, v týchto diskusiách, aby sme zachovali kontinuitu a aby sme zapojili všetkých partnerov pri tomto konaní. Našim cieľom je dosiahnuť efektívne mm, predsedníctvo zamerané na výsledky, aby sme dosiahli dôveryhodný, dôveryhodnú rastúcu a otvorenú Európu. Ja ako predseda Rady ministrov budem konštruktívne s vami a produktívne s vami pracovať so zástupcami legislatívneho orgánu a s našimi partnerskými inštitúciami. A spoločne s vami sa pokúsim dosiahnuť čo najlepšie výsledky pre občanov EÚ. Chcel by som môjmu kolegovi, ministrovi životného prostredia e, Mazuronisovi e, vysloviť, že hlavná priorita e, litovského predsedníctva rady je dosiahnutie dôveryhodného, rastúceho a otvoreného alebo e, otvorenej Európy. To znamená dosiahnutie finančnej stability, e, hospodársky rast a e, zamestnávanie mladých, posilnenie vnútorného trhu a zachovanie regionálnej bezpečnosti. My preberáme zodpovednosť za predsedníctvo vo všetkých oblastiach politiky EÚ a budeme pracovať na dôležitých záveroch s cieľom dosiahnuť skutočný pokrok. A teraz by som chcel hovoriť najdôležitejšej otázke k mojej oblasti zodpovednosti. Litva preberá predsedníctvo rady v dôležitej chvíli pri príprave na nový finančný rámec a výhľad a treba dosiahnuť dôležité rozhodnutia. Pritom by sme mali myslieť na najdôležitejší cieľ a síce na dosiahnutie udržateľného, inovatívneho e, poľnohospodárstva a rybolovu v EÚ. Pred niekoľkými týždňami sa dosiahla medziinstitucionálna dohoda o reforme spoločnej poľnohospodárskej politike. Našim cieľom je práca v súvislosti so zavedením balíku legislatívy, aby sme to dosiahli aj v pravý čas naša najväčšia pozornosť sa venuje návrhu pre konkrétne prechodné opatrenia týkajúce sa rôznych aspektov e, polnohospodárskej reformy. Tieto predpisy by mali zabezpečiť plynulý prechod od nariadení súčasného finančného výhľadu k novým právnym aktom reformy SPP. Čo sa týka reformy spoločnej politiky rybolovu, naša hlavná pozornosť sa venuje práci a legislatívneho konania na politická zhoda ohľadne reformy spoločnej politiky rybolovu a spoločná organizácia trhu pre výrobky akvakultúry. To už bolo rozpracované počas írskeho predsedníctva. Teraz budeme pracovať na politickom zjednotení Európskeho fondu pre moria a rybolov. Z týchto fondov v roku 4, 2014 až 2020 by malo výjsť presadenie novej spoločnej politiky rybolovu a rozvoj udržateľného udržateľného financovania akvakultúry a rybolovu. Teraz k bezpečnosti potravín, k zdraviu potravín a k zdraviu rastlín. Chcel by som poblahoželať komisii ktorá predložila dôležitý balík predpisov k potravinovému reťazcu. Toto sa týka zdravia eh, rastlín, zvierat a materiálov pre rozmnožovanie rastlín, bezpečnosť potravín, ako aj kontrola a financovanie príslušných prostriedkov v tejto oblasti. Dobrá regulácia v tejto oblasti, presadenie legislatívy a kontrola sú mimoriadne dôležité, keď chceme získať dôveru spotrebiteľov a obchodných partnerov. To je taktiež veľmi dôležité pre udržateľnosť v oblasti potravinárstva. V Európskej únii máme najprísnejšie štandardy pre bezpečnosť potravín, ale v poslednej dobe sme mali mnoho kríz s označovaním a s falšovaním potravín. Takisto boli tam choroby zvierat, takže aj naďalej by sme mali smerovať našu legislatívu týmto, smer, týmto smerom a mali by sme ju aktualizovať. V súčasnosti máme asi 7 70 právnych aktov potravinovému reťazcu. Pri novom návrhu Európskej komisie tento počet sa zvýši až na, teda zniží sa o 5 právnych aktov. Budú tam nariadenia k zdraviu zvierat, rastlín, nariadenie k rozmnožovacím materiálom pre rastliny, nariadenie pre rôzne kontroly, e, krmiva a potravín a takisto úlohy vo všetkých spomenutých oblastiach. Teraz stručne budem hovoriť o každom tomto nariadení. Pri novom nariadení ohľadne zdravia zvierat snažíme sa lepšie regulovať zdrav, zdravie zvierat v EÚ. My tu konáme na základe princípu že prevencia je lepšia ako následné riešenie chorú a liečenie chorôb a chceme dosiahnuť vyššie štandardy a spoločný systém, ktorý pomôže vyhnúť sa chorobám zvierat, aby sme ich zistiovali, aby sme ich efektívne kontrolovali, aby sme zabranili rozširovaniu chorôb. Teraz nariadenie k zdraviu rastlín. Tu máme nové predpisy pre posilnenie a podporu e, rastlinných výrobkov, aby sme sa e, vyhli chorobám rastlín v rámci EÚ, aby sme im predišli nariadenie ohľadne rozmnožovacích rastlinných materiálov. Cieľom tohto nariadenia je flexibilnejšie a jednoduchšie regulovanie týchto rozmnožovacích materiálov, zohľadňujúc produkciu z lesa, e, rôznorodosť druhov a takisto vedecký pokrok v tejto oblasti. Dôležitá časť tohto balíka je nariadenie pre kontrolu krmív a potravín. S týmto návrhom sa snažíme modernizovať systém kontroly a zjednodušiť ho. Tento kontrolný systém bude záväzný pre všetky členské štáty. A týmto chceme dosiahnuť dôveru vo všetky fázy výroby potravinárskych výrobkov. A chceme ju opäť získať túto dôveru. Posledný návrh v tomto balíku je nariadenie pre návrh nariadenia pre reguláciu úloh v oblasti potravín, potravinového reťazca zdravia e, e, zvierat a rastlín a takisto rozmnožovací rastlinný materiál v roku 2014 až 2020. Toto by malo zabezpečiť financovanie pre národné programy. A potom e, riešenie určitých kríz, čo sa týka správy týchto výdavkov, budeme pokračovať v práci našich írskych kolegov. A tento návrh bol o mesiac neskôr predložený než ostatné návrhy tohto balíka, takže tento návrh sme získali len v júni tohto roka. My chápeme, že chceme čo najrychlejšie riešiť tento návrh, preto sa snažíme čo najrýchlejšie dosiahnuť politickú dohodu ohľadne tejto agendy a dúfame, že vy, poslanci v tomto výbore, nám, nás v tomto podporíte. Teraz k smernici o mede. My sa snažíme naviazať na írske predsedníctvo a pokračovať v ich práci. Táto smernica sa snaží chápať peľ ako prirodzenú časť medu a nie ako, ako prísadu k medu. A chápem, že táto otázka je veľmi dôležitá a je tá veľmi sporná a že aj pre váš výbor je dôležitá táto otázka. Viem už, že v tejto oblasti ste už vyjadrili váš názor a očakávame na výsledky z tohto odhadu alebo z tohto hodnotenia a potom zahájime medziinštitucionálne rokovania. Teraz k ďalším návrhom Európskej komisie. My sa snažíme rokovať v oblasti e, z veterinárskej smernice, takisto krmív, takisto prepracovanie hygienického balíka a takisto eh, predpisy pre chov zvierat, ako aj pre oblasť klonovanie v oblasti potravín. Taktiež, čo sa týka návrhu pre informácie a opatrenia pre agrárne výrobky, a pokúsime sa s týmto návrhom um, pokročiť ďalej. Myslíme si, že tento návrh posilní úlohu e, týchto organizácií výrobcov a takisto otvorí príležitosti pre sektor ovocia a zeleniny. Takisto budeme rokovať o návrhu predpisov pre sektor ovocia a zeleniny. Ctený pán predseda, dámy a páni, týmto som spomenul najdôležitejšie priority litovského predsedníctva rady v oblasti agrárnej politiky a rybolovu. Ako vidíte, máme skutočne veľa aktuálnych otázok, ktoré musíme spoločne riešiť. Rok 2013 je Európsky rok o občaniek a občanov a preto musíme našu zodpovednosť, musíme si byť vedomí našej zodpovednosti voči občanom a spoločne na tomto pracovať, aby sme dosiahli lepšie výsledky. Ďakujem pekne za vašu pozornosť a teraz rád zodpoviem na vaše otázky. Ďakujem pekne, pán minister. Začneme teraz. Takže slovo dostanú koordinátori, najskôr Linda McEwen. Keine. Ach, Dagmar Takže nie Dagmar roth Vielen Dank. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa poďakovať aj pánovi ministrovi. Uviedli ste mnohé ciele a možno by ste mi mohli povedať, ako ďaleko sú jednotlivé spisy na jednotlivých pracovných skupinách. Pol roka nie je veľa a všetko to, čo ste uviedli, určite nedosiahnete. Na to nepotrebujem žiadne mimoriadné schopnosti ani kryštálovú gulu. Takže prosím, povedzte, na čo sa zameriate, aké sú vaše, vaše priority a kde to chcete dotiahnuť do konca. Ešte tri pripomienky Poprvé, vy ste hovorili o návrhu ohľadne klonovania zvierat. Predseda už v úvode niečo povedal, ale k tomu ste žiaľ nepovedali oveľa viac. Vieme, že komisia musí už istý dlhší čas prísť s návrhom. Americká vláda na svojej webovej stránke uviedla, že komisia sa to nechystá spraviť. Potom sú tu rokovania o dohode o voľnom obchode, že tu žiaden návrh v tejto oblasti nebude predložený. Možno by ste vy nám mohli povedať, či si myslíte, že niečo od komisie príde alebo nie. Potom prosím, povedzte, či súhlasíte s názorom parlamentu, že takéto výrobky sklonovaných zvierat by mali byť označované, ak sa vôbec majú dostať na trh a že sa potom e, spotrebitelia môžu rozhodnúť, či si takéto výroky kúpia, či ich budú konzumovať. Potom ste hovorili o úrodných kontrolách e, krmiv a potravín. Už máme dlhšie predpisy v tejto oblasti, nie je to nič nové. Žiaľ, neuplatňujú sa vo všetkých členských štátoch. To je skutočný problém. A hlavne kontrola krmiv od BSE od 60. rokov takéto kontroly existujú, ale nik v krajinách, alebo povedzme, že sa to veľmi rôzne aplikuje. Ja e, som si istá, že v Litve je to všetko príkladné, ale nie všade ako sa chcete ubezpečiť, e, že sa vaši kolegovia na rade pozrú konečne pravde do očí. A, a treba uznať, že aj tá najlepšia legislatíva neslúži na nič, ak nie je rešpektovaná. Sú tu, e, treba mať aj dostatok e, inšpektorov a potom e, rozmnožovací, e, rozmnožovací rastlinný materiál. Určite sa zhodneme na tom, že e, mali polnospodári sú niečo na čo nám musí záležať. A preto sa chcem spýtať, či viete zaručiť, že pri rokovaniach bude úplne jasné, že tak ako doteraz bude možné si vymieňať e, sadenice teda medzi jednotlivými e, malými polnohospodármi. A možno Treba taktiež nediskriminovať pri druhoch e, e, v rámci povolovania. Ehm, mám k tomu celý zoznam. E, návrh komisie na mnohých miestach nie je jasný a v podstate nepomáha malým polnohospodárom ani v Taliansku, ani v Litve, ani v Nemecku. A o to nám ide. Takže to sú také tri komplexné oblasti a ak by ste aspoň na to mohli odpovedať, bola by som rada. Teraz eh, Esther D. Lange, ktorá zastupuje za EPP koordinátorov. Ďakujem pekne. V prvom rade sa chcem ospravedlniť za svoj hlas, pretože sa zdá, že uh, že potrebujem dovolenku, ale dúfam, že to vydrží aspoň 3 e, minúty. E, ja mám otázku na spoločnú polnohospodárskú politiku a potravinársky reťazec. Pokiaľ ide o SPP, bola dosiahnutá dohoda počas írskeho predsedníctva a novým prvkom, novou črtou je ekologizácia v, v rámci tohto balíka e, na jednej strane tu obhajujeme, niektorí komisári obhajujú ekologizáciu a na druhej strane niektorí e, tento aspekt kritizujú. A taktiež viacerí polnohospodári to kritizujú. Mám teda otázku na predsedníctvo, ako chcete zabezpečiť um, implementáciu týchto ekologizačných opatrení a čo je ešte dôležité, ako budeme kontrolovať uh, to, že tá ekologizácia bude mať určitý účinok. Môžeme kontrolovať, že polnohospodár ponecha 5 svojej pôdy, ktorá bude nevyužitá, ale pre nás je veľmi zaujímavý ten dôsledok, že dosiahneme určitú biodiverzitu. Takže ako budeme merať tú implementáciu nie len podľa samotných opatrení, ale podľa samotného účinku, ktorý tu vznikne alebo nevznikne. V konečnom dôsledku, aby sme mohli posúdiť, ktorý z týchto komisárov má pravdu, či ten, ktorý eh, tento aspekt kritizuje, alebo ten, ktorý predpovedá úspech. Eh, Ide nám o inovatívne a trvalo udržateľné polnospodárstvo v Európe. Ako sa uistíme, že inovácia súvisí s ekologizáciou? Tieto opatrenia sú pomerne tradičné, staromodné a možno, že existujú aj modernejšie spôsoby, ako zaručiť ekologickejšie trvalo udržateľné polnospodárstvo. Takže ako môžeme opodstatniť tieto nové opatrenia v novom balíku SPP, pokiaľ ide o potravinový reťazec? som si istý, že kolega Brilo bude hovoriť o otázke kontrol. Aspoň si to myslím. Ako spravodajkynia pre podvody v tejto oblasti chcem nadviazať na eh, pripomienky, pretože ste povedali, že tieto aspekty obnovia dôveru v produkciu potravín v Európe, ktorá utrpela škodu napríklad škandálmi, ako bolo konské meso. Myslím, že kolegyňa Rod Berenova sa o tom už zmienila a ja mám tiež pochybnosti, že ak ponecháme túto kontrolu na vnútroštátnej úrovni a ak tieto kontroly budú implementovať členské štáty, čo je zatiaľ otvorené, a ak to teda zostane výlučne a vnútroštátna kompetencia, nikde, nikdy zrejme nenájdeme žiadne riešenie, pretože hospodárske subjekty a aj tie podvodné subjekty pôsobia na tej nadnárodnej úrovni. Eh, napríklad v súvislosti so škandálom s konským mesom súviselo to s viacerými spoločnosťami a vyšetrovacie orgány nemôžu eh, dospieť k nejakému eh, úspešnému výsledku, pretože došlo k podvodom na území viacerých členských štátov. Takže mm, pokiaľ ide o využitie informácií, je to komplikované. Ako teda môžete zaručiť to, že sa nám podarí zabezpečiť nejaký nadnárodný prístup v boji proti takýmto podvodom a zaručiť to, že e, tento potravinový reťazec e, bude naďalej pôsobiť transparentne a férovo. Ďakujem. Teraz ďalšia koordinátorka Anna Rozbach. Tak, formand. ja taler dansk. Tak til ministeren for, at han kommer her i Ďakujem pekne, vážený pán minister, za to, že ste medzi nás prišli. Dúfam, že sa vám podarí dosiahnuť mnohé z toho, čo ste si predsa vzali. Tu som. Takže chcem povedať nasledovné. Ja som rada, že udržateľná politika rybolovu je pre vás dôležitá. Ja som aj vo výbore pre rybolov a my naozaj bojujeme za udržateľnosť rybolovu. A teda to, čo ste povedali, ma obzvlášť potešilo. Teraz otázka týkajúca sa ochrany zvierat. Vy ste správne povedali, že e, lepšie je, lepšia je prevencia ako liečba, ale niekedy sa e, lieky podávajú zvieratám ešte predtým, ako je e, choroba identifikovaná, ide o akúsi profilaxiu a my naozaj čakáme na ten návrh o krmivách a, a tak ďalej. Pretože čím ďalej, tým viac chorôb sa opakovane prejavuje, pretože tie potraviny, ktoré my konzumujeme, nie sú úplne nezávadné a e, dochádza k akýmsi kombinovaným rezistenciám voči e, niektorým liekom kvôli tým liekom, ktoré už dostávajú zvieratá. A to nie je potešujúci vývoj. A potom sa vás chcem spýtať na váš názor. Áno, prevencia určite, ale prostredníctvom náhrady liekov v krmivách, alebo sú iné možnosti. Potom e, preprava e, zvierat, pozemná preprava. My prevážame živé zvieratá napriek Európou, dokonca z tretich krajín. Ako sa môžeme ubezpečiť, že tieto e, ubohé zvieratá nebudú dlho čakať napríklad na hraničných prechodoch, ak by boli nejaké ťažkosti Niekedy sa stalo, že 36 hodín boli takéto e, zvieratá e, zablokované na hranici bez vody, tieňa. A to je problém. To sa netýka iba ochrany zvierat, ale aj kvality e, samotného mesa, pretože môže byť plné stresových hormónov a to určite nie je dobré, Takže to je dôležitá otázka. Ide o ochranu zvierat aj o kvalitu mesa, takže zatiaľ toľko a ďakujem ešte raz za to, že ste prišli. Teraz za, za zelených Margareta Auk a to je koniec druhého diskusného kola. Ďakujem pekne. Áno, ja som veľmi rada, že som sa dostala k slovu. Ďakujem pekne, vážený pán minister, za to, že ste medzi nás prišli a, a poskytli informácie o vašich iniciatívach. E, nadviažem na to, čo povedala Dagmar Rod Berend, dve iniciatívy, ktoré sú dôležité, tie nové potraviny z klonovaných zvierat. Tu nám ešte stále ide o pokrok, pretože sa to už dlho nehýbe. E, ja si nemyslím, že ide ako o tie, až tak o tie klonované zvieratá. Aj tak je to zatiaľ príliš e, drahé na produkciu potravín. Ide skôr o potomkov takýchto e, klonovaných zvierat. Ide o to, aby to bolo jasne označované v záujme spotrebiteľa. Ďalšia téma. Dnes po obede bude aj diskusia na výbore a ide o prepracované nariadenie, ide o v podstate 6 škodlivých látok Niektorí tvrdia, že však v Amerike na to nikto nezomrel, ale ja som dosť skeptická. My potrebujeme oveľa väčšiu istotu, potrebujeme dlhoročné testy. Ja nechcem, aby sa tieto, týchto 6 látok zadnými dvierkami dostalo na trh. A ešte na záver chcem povedať, že tie ďalšie klonované e, zvieratá, no tamto mm, testami nejak neprešlo, dokonca to EFSA potvrdila Európska agentúra pre bezpečnosť potravy. a to už niečo znamená. Ale je tu silná lobby geneticky modifikovaných organizmov, ale nemôže to byť povolené v Európe. Je tu veľký odpor a Európanom Európania sú proti finančnej moci veľkých priemyselných skupín. A to je veľmi dôležité aj pre zelených. Včera sme napísali aj komisárovi Borgovi v tejto veci. E, je to v právomoci polnospodárskeho výboru a musíme tomu venovať pozornosť. Ďakujem pekne, takže záver prvého diskusného kola a teraz dostáva slovo pán minister. E, noriu visų pirma padėkoti visiems. Ďakujem pekne za otázky, aj za pripomienky. Um, áno, je veľa dôležitých udalostí v Európe v súčasnosti, pretože sa to týka chorôb zvierat a potravinového reťazca ale najskôr zareagujem na to, čo povedala poslankyňa Rod Berend. Klonovanie zvierat s cieľom vyrábať potraviny, to je dôležitá otázka. A ja viem, aká je pozícia Európskeho parlamentu. Litva to vníma rovnako, je to eticky háklivá záležitosť. Ide aj o zdravie zvierat. A dokázali to aj rokovania ešte počas maďarského predsedníctva. Nebolo možné sa vtedy dopracovať k žiadnemu kompromisu. My čakáme na návrh Európskej komisie Keď sa tak stane, tak predsedníctvo rady začne rokovať na rade a ja dúfam, že rada, komisia aj Európsky parlament sa budú v blízkej budúcnosti vedieť dohodnúť že sa dopracujú ku kompromisu. A ja ako predseda ministerskej rady to budem podporovať. Teraz um, úradné kontroly. Návrh v tejto oblasti je veľmi dôležitý. Nariadenie na ktorom sa pracuje, je jednou z priorít litovského predsedníctva a musíme myslieť aj na horizontálne princípy takýchto kontrol v členských štátoch. Ide aj o boj proti falšovaniu potravín. To sú aktuálne otázky, ale ešte je priskoro na to, aby sme hovorili o konkrétnych e, ustanoveniach. My sme ešte len začali o tom diskutovať na pracovných skupinách rady. Ja som si istý, že aj vy na tomto výbore budete o tomto intenzívne diskutovať. Včera Mario Prilo, môj e, spravodajca e, pre túto tému, nastolil mnohé dôležité otázky a aj v budúcnosti dúfame, že bude dobrá medziinštitucionálna spolupráca a dúfame, že sa tento problém vyrieši. Teraz e, rozmo- rozmnožovací rastlinný materiál alebo semena. Ja myslím, že prioritou je mať čo najjednoduchšie pravidlá taktiež odstraniť e, administratívne prekážky. Musíme však myslieť na záujmy všetkých členských štátov. Iba tak sa dohodneme. Litva bude v tejto veci úzko spolupracovať s Európskym parlamentom Robíme všetko, čo bude v našich silách na to, aby došlo k prepracovaniu tohto právneho dokumentu. K ďalším našim prioritám poviem nasledovné. Hlavnou oblasťou je spravovanie výdavkov v oblasti ochrany zvierat a rastlín. A čo sa týka zazelenania spoločnej polnohospodárskej politiky, tu chcem povedať, že chceme udržateľný, udržateľné polnohospodárstvo v EÚ a to je jeden z hlavných cieľov SPP. Ekologizácia je veľkým krokom vpred na ceste k inovatívnemu, udržateľnému polnohospodárstvu. Samozrejme, zo dňa na deň sa to nezmení. Musíme na tom vytrvalo pracovať a musíme vypracovať aj e, vhodné pravidlá. Všeobecne by som mohol povedať, že reforma SPP dosiahla dobrú rovnováhu. A zazelenanie je asi najdôležitejším aspektom tejto reformy. Snažíme sa zachovať všetky návrhy komisie, prípadne ich doplniť. A pokúšame sa spraviť všetko preto, aby sa tieto predpisy v vhodnom čase začali až aj uplatňovať. K afere s konským mesom Pani Ester Delange sa na to pýtala. Išlo o nesprávne označovanie mesových výrobkov. Samozrejme, že takéto problémy poškodzujú renomé EÚ ťažko sa potom obnovuje dôvera našich obchodných partnerov. Preto je dôležité mať e, lepšiu úpravu, väčšiu transparentnosť, lepšie čitateľnejšie predpisy. sa týka kontrol, je veľmi dôležité mať účinný systém pre kontroly. Treba ho vytvoriť. Ja sa teším z toho, že komisia predložila v maji návrh v oblasti úradných kontrol. Komisia uvádza konkrétne opatrenia konkrétne sankcie odstupňované. Litva ako predsedajúca krajina mm, naplánovala viaceré zasadnutia pracovných skupín na rade a my sa pokúsime účinne rokovať a prijať dôležité rozhodnutia pre celú EÚ. My sa teda snažíme o pokrok. Ale môže sa stať, že sa nám nepodarí toto dotiahnuť dokonca počas nášho predsedníctva. Som si istý, že vy vážení poslanci, taktiež prídete s dobrými návrhmi. Tešíme sa na správu Esther de Lange k falšovaniu potravín a e, ku kontrolám. Osobne si myslím, že podvody pri potravinách by mali byť predmetom aj politického záujmu, preto tá potreba dobrého označovania mesových výrobkov a preto sa 14. júla bude o tom rokovať na Rade ministrov a poprosíme komisára Borga, aby tento návrh ešte raz konkrétne odprezentoval, alebo teda uviedol nejaké konkrétne opatrenia. Čakáme aj na správu Európskej komisie k povinnému označovaniu krajiny pôvodu pri mese. Chcem sa poďakovať aj pani poslankyni Rozbach za otázku, ktorá sa týkala mm, akejsi kombinovanej odolnosti voči niektorým liekom. E, v roku 2012 prijala rada závery na túto tému. My dúfame, že tieto závery spolu s uznesením Európskeho parlamentu z decembra 2012 že nám to pomôže ešte lepšie tento problém vyriešiť. Myslím, že to pomôže aj komisii pri práci. Komisia pracuje na návrhu e, zmeny nariadenia o liekoch pre zvieratá a krmivách. A my dúfame, že tu nepôjde iba o prístup k liekom, ale aj o predpisy na boj proti takejto kombinovanej odolnosti voči liekom. Litva je preto ochotná začať o tomto rokovať na vhodnej pracovnej skupine na rade. Dúfame, že sa to posunie vpred. Čo sa týka ochrany zvierat, e, tu chcem povedať, že pri že aj ja vnímam dlhý, dlhú prepravu zvierat ako problém. Určite to má vplyv na mesové výrobky. Musíme sa teda tejto otázky zhostiť. je to samozrejme dôležité aj pre Európsky parlament. Ja to viem a sledoval som aj diskusiu na pôde vášho parlamentu. V roku 2012 bolo podpísané prehlásenie a hovorí sa tam, že preprava zvierat by nemala trvať nemala presiahnuť 48 hodín. Nie, pardon, e, nie viac ako 8 hodín. Opravujú sa tlmočníci. Čakáme aj na návrh Európskej komisie k mm, ochrane zvierat Potrebujeme aj horizontálne predpisy, preto vítame iniciatívu komisie v tejto oblasti, ale myslíme si napriek tomu, že takýto návrh príde najskôr v roku 2014 alebo ešte neskôr, teda už po skončení litovského predsedníctva. Je samozrejme dôležité mať tie najvhodnejšie ustanovenia v tejto oblasti ochrany zvierat a aj tie súčasné e, právne normy sú dôležité. Samozrejme, že ich treba jednotne uplatňovať v členských štátoch. Litva často opakovala, že dĺžka prepravy zvierat, teda maximálny čas, že to treba upraviť. Ide aj o otázky ekonomickej účinnosti. Teraz geneticky modifikované organizmy. My si naozaj ceníme ambície Európskeho parlamentu. Európsky parlament vypracoval návrh ktorý chce zakázať e, tieto geneticky modifikované organizmy na území EÚ. V roku 2012 sa však e, všetky členské štáty na Rade ministrov nevedeli dohodnúť, nedospeli k jednotnému záveru. Toto nie je priamo v mojej právomoci. Venuje sa tomu kolega, ktorý tu bol predo mňou na vašom výbore. Ja samozrejme rozumiem tomu, že e, otázka GMO je dôležitá nielen z hľadiska e, environmentálneho, ale aj polnohospodárskeho. Samozrejme aj členské štáty samotné musia zaujať postoj k GMO e, plodinám. Treba zohľadňovať aj platné právne predpisy v EÚ. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. Takže to bola ďalšia fáza, na zahrievacia a teraz ideme na druhé kolo s kolegami. Prvý je pán kolega Mario Perelo. Prosím, 1,5 minúty, aby nám zostal čas jedna alebo dve otázky, lebo inak to nestihneme. Mario, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Chcem eh, pozdraviť eh, ministra a poďakovať mu za to, že sa zúčastňuje tohto prvého zasadnutia, prvej diskusie. Zaujíma nás a zaujíma mňa konkrétne otázka polnohospodárstvo potravinárskeho reťazca. Právny nástroj, ktorý umožní únie prijať e, lepšie pravidlá na prekonanie niektorých nedostatkov, ktoré napríklad, e, ktoré boli identifikované z pohľadu implementácie Právne rámce e, sú potrebné na zlepšenie bezpečnosti našich e, produktov napríklad. Na včerajšom zasadnutí som mal pocit, že všetko funguje tak, ako má a že sa nám podarí posunúť e, túto tému dopredu, tak ako to potvrdil aj minister. Chcem ale ešte raz e, poukázať na otázku kontroly, inšpekcie. Musíme obnoviť e, dôvor, dôveru spotrebiteľov e, v náväznosti na, na, na škandály, ktoré sme tu mali z pohľadu harmonizácie legislatívy je potrebné zabezpečiť celú sériu kontrol, ktoré budú adekvátne definované v legislatíve. Potrebujeme konzistentný prístup a myslím, že to možno dosiahnuť smernicou. Nemôžeme takéto dôležité odvetvie ponechať na pospas rôznym e, interpretáciám, ktoré sú často v rozpore. Takže moja otázka je, aké je stanovisko predsedníctva vo vzťahu k návrhu komisie vytvoriť rámec, ktorý e, zavedie kontrolu e, v celom odvetví e, tohto reťazca a poďalšie delegované akty, ktoré umožňa riešiť rôzne konkrétne otázky na báze ad hoc. Napríklad, ak pôjde o zavedenie určitého poplatku, ktorý bude viesť k efektívnejšej kontrole. Nezabúdajte, v Európe často takéto kontroly vykonávajú verejné orgány a niekde sú to výlučne súkromné podniky. Ďakujem pekne. Možno to nebolo pochopené v, v tlmočení, ale mali by sme sa držať 1,5 minúty, aby všetci kolegovia mali šancu predložiť svoje otázky. Kolegovia, Ďakujem, nebola som si istá, či ste dali slovo mne. Vážený pán minister, ďakujeme za to, že ste prišli. Ja nadviažem na to, čo v prvom kole povedala kolegyňa Rod Berend. Ja patrím k tým, ktorých znepokojujú e, začínajúce rozhovory z USA e, kvôli polnohospodárským a potravinárskym otázkam. Nemáme ešte stále návrh komisie ku klonovaným zvieratám. Taktiež nevieme presne, ako to dopadne pri GMO. Taktiež pri tých e, e, pri rozmnažovacom materiáli e, neistota spôsobuje, že tradičné materiály sa už v Európe nebudú, v Európe nebudú môcť používať. Pýta, pýtam sa vás, pán minister, či si myslíte, že počas vášho predsedníctva budete e, mať dosť e, jednoznačný postoj na Rade ministrov pre polnohospodárstvo, tak aby kvalita e, a bezpečnosť pre našich spotrebiteľov, ktoré sú dôležité pre budovanie EÚ, budú naďalej prioritou a teda, že mm, voľný obchod e, neohrozí to, čo sme budovali roky. Ďakujem, pán predseda. Pán minister, chcel by som vám predložiť pár krát, krátkých otázok, lebo som spravodajcom za moju frakciu. Takže pohľad na toto nové nariadenie by mal predstaviť e, určitý hĺbší prístup, ale ja tomu verím, že to že by sme sa vyhli podvodom. Tomuto sa nevyhneme, ohľadneme sa a chcem koregovať. Je to nariadenie a nie smernica. Máme kontroly, ale stále sa tu opakuje jedna otázka, že sankcie v krajinách sú veľmi odlišné. A stále som žiadal, aby tu prišlo k zmene aby členské štáty boli konečne pripravené dohodnúť sa na sankciách pri zlyhaniach, aby to zjednotili. A to znamená, že pri určitých veciach to komisia, aby komisia navrhla, ehm, toto je správne, ale nemôžeme to vidieť oddelenie, pretože to znamená, že niekto nie je ohrazený, ale urobí veľké e, zisky a a bude, mal byť, byť vysoko potrestaný. Čiže väčšia trestnosť medzi členskými štátmi a za to, ako predseda rady máte pozíciu, aby ste to zabezpečili. Teraz otázka e, legislatívy mi robí starosti. Chcel by som počuť váš názor, pretože keď celé nariadenie, ktoré doteraz funguje 8, 5, 4, zrazu by malo byť vyhlásené za delegovaný akt, potom parlament aj rada nemá žiaden vplyv na konanie komisie v tejto oblasti. Neviem, ako fungovalo rokovania v rade, ako sa tam dohodli. Ja som skutočne proti tomu, lebo takto nemôže fungovať. Musí to byť väčšia transparentnosť a transparentnosť neexistuje pri delegovaných právnych aktoch. Ďakujem pekne. Ďalší, ďalšia bude kolegyňa Jolanda Hybner, minúta 30. Eh, ja bym... Rada by som privítala pána ministra v našom výbore a chcem sa opýtať na prepracovanie smernice, o ktorej budeme hlasovať Ide o smernica o obnoviteľných zdrojoch energii a taktiež nepriamej zmeny využitia pôdy. Ide o relatívne novú smernicu. A polnohospodári boli vyzvaní, aby konali a teraz konkrétne myslím na tlak v súvislosti s využitím repky olejnej na výrobu biopalív. V tejto súvislosti sa zdá, že budeme musieť pracovať na tom, aby sme zmenili postoje polnohospodárov. Parlament ešte bude hlasovať o tomto a je pravdepodobné, počas vášho predsedníctva bude predložené stanovisko rady a budete musieť rozhodnúť o percentách, o obsahu alebo podielu biopalív a taktiež otázkach týkajúcich sa e, zmeny vo využití pôdy. Takže aké je vaše stanovisko a názor na tieto otázky? Chcem srdečne privítať skupinu pána Petra Líza zo, z Južného z Ste srdečne vítor, vítaní v našom výbore. Ďalšia bude kolegyňa Radvil Morgonát. Ačiū pirmininkė, ministrė, malonu Jūs pasveikint mūsų komitete, šitas lietuviškas maratonas. Ďakujem pekne, pán predseda. Som veľmi rada, že vás môžem pozdraviť na tomto výbore. Je to príjemný maratón počas tohto týždňa z hľadiska hostí, prednášok mnoho priorit už bolo spomenutých, ale chcem sa spýtať ohľadne ďalších iniciatív. Pred určitou dobou v tomto výbore sa hovorilo o potravinách ktoré majú rozlišnú kvalitu v rôznych členských štátoch. Komisia bola vyzvaná, aby e, vykonala príslušné šetrenie. Existujú nejaké e, kroky v rade v tomto smere? Pán Bonanini, prosím. <clears throat> Eh, Ďakujem, pán predseda. Ďakujem aj za vaše vyhlásenie v tejto súvislosti, pán minister. Vidím, že máte praktický prístup, zachádzate do detailu v súvislosti s programami, ktoré ste nám tu predniesli. Ja velím, že polnohospodárstvo je jedno z odvetví, ktoré sme doposiaľ neriešili dôsledne. Rozdeli sme to na rôzne e, sektory a pristupovali sme z toho z pohľadu životného prostredia. A dôsledky, e, ktoré súvisia so životným e, prostredím. Je vlast, toto je jeden z dôvodov, prečo polnohospodári odchádzajú z tohto, z tohto odvetvia. My e, sme si uvedomili, že polnohospodári sú jedným z mála druhov v Európe, ktorí nie sú chránení, sú zasiahnutí globalizáciou, rôznymi politikami a práve preto mnohí odchádzajú z tohto sektoru. Ale polnohospodár je v podstate jediná e, osoba, ktorá sa stará na riadny beh e, našich, tak vedec, krajín A zaznamenávame e, návrat k monokultúram a myslím, že tu ide aj o dôsledky, ktoré e, sa týkajú biodiverzity. E, vy sa snažíte pozerať na polnohospodárstvo holisticky, bez toho, aby ste to delili na jednotlivé sektory. Spomenuli ste niekoľko vecí. Návrhy, aké návrhy budete predkladať, aby ste zjednodušili postup, ktorý e, často Eh, odnáša množstvo peňazí, ktoré polnohospodári zarobili ďalej falošné potraviny. A nejde len o mesové produkty. Eh, toto je oblasť podvodov, eh, na ktorú narážame aj v súvislosti s vinárstvom, s vínom. Ehm, my môžeme vystopovať e, e, rôzne prvky a posúdiť ich zdroj. Takže neviem, či budeme môcť charakterizovať aj územný pôvod takýmto spôsobom. Ďakujem. Ďalší rečník bude kolegyňa Zubčeva. E, Ďakujem pekne. Pán predseda, chcem zablahoželať ministrovi za jeho Uh, úvodný prejav a aj za otázky, ktoré poskytol do na otázky. Chcem zdôrazniť, že konzistentný postup trvalo udržateľného poľnohospodárstva obsahuje aj podporu malým a stredným podnikom polnohospodárom, najmä uh, v produkcii uh, zeleniny a ovocia. Toto vedie aj ku všeobecnejším problémom, problémom, ktoré do určitej miery súvisia s dezertifikáciou a odchodu obyvateľstva z vidieckých oblastí. Aby sme zachránili obce, vidiek musíme pomôcť malým a stredným polnohospodárom, ktorí zachovajú tento život vo vidieckých oblastiach. Tieto opatrenia treba prijať, aby sme zvýšili aj konkurenciu schopnosť polnohospodárov. Toto totiž všetko súvisí s kvalitou a cenou našich produktov. Ak naše produkty nebudú konkurencieschopné, potom v našich krajinách budeme mať prílev produktov z tretich krajín. Budeme iniciovať takúto legislatívu, aby sme podporili produkciu v Európe a mohli te, e, túto produkciu realizovať na trhoch. Ďakujem pekne a teraz má slovo pán minister. Ďakujem pekne za vaše otázky a za vaše návrhy. Môj tým si všetko poznamenal a teraz sa pokúsim stručne zodpovedať na otázky. Čo sa týka otázky pana Maria Pirila k úradným kontrolám, snažíme sa prirodzene dosiahnuť čo najväčší pokrok, avšak pri ro- s rokovaniami sme začali len teraz a prirodzene potrebujeme čas, kým dosiahneme, vypracujeme najlepšie varianty a kým dosiahneme kompromis. Harmonizácia kontrol je prirodzene našou eh, prioritou, avšak chápem, že členské štáty majú rôzne eh, úradné inštitúcie a eh, iné správne systémy ktoré sú odlišné v členských štátoch. Napriek tomu sa snažíme dosiahnuť zjednotenie v tejto oblasti. K otázke pani Lepáš ohľadne rokovania z USA chcel by som zdôrazniť, že len teraz prebieha prvé kolo rokovaní. Tieto rokovania prebiehajú vo Washingtone. Rozumiem, ako sú dôležité tieto rokovania ja som ich sledoval veľmi podrobne. Dúfam, že tieto rokovania e, prebehnú plynule. Je ťažké e, vopred povedať, ako sa vyvinú tieto rokovania. Pri týchto rokovaniach prirodzene existujú najdôležitejšie princípy, zdravia zvierat a ochrany zvierat, to je veľmi dôležité, ale musíme nesmieme zabúdať na tie prekážky v rokovaní. Tieto prekážky by sme mali odstrániť a ja dúfam, že pri týchto rokovaní, rokovaniach to bude úspešné. K nariadeniu ohľadne úradných kontrol, ako bolo povedané, dnes existuje len druhé rokovania príslušnej pracovnej skupiny na rade. To znamená, že rokovania sú len na začiatku prirodzene. Budeme na tom veľmi tvrdo pracovať a v decembri vám predložíme o tomto správu, čo sme už zatiaľ dosiahli. K otázke pána Redville k označovaniu potravinárskych výrobkov. V tejto oblasti sme bohužiaľ závislí od Európskej komisie. V súčasnosti nemáme žiadnu legislatívu k označovaniu. Môžem len spomenúť, že pri stretnutí Rady ministrov budúci týždeň sa bude hovoriť o škandále s konským mesom a takisto aj o označovaní mesa. Čo sa týka otázky pani Hübner k biopalivám, chcem spomenúť, že bohužiaľ nie, nespadá to pod moju oblasť, je to zodpovednosť ministerstva pre energiu a životné prostredie alebo vieme, že náš minister životného prostredia, pán Mazuronis, dnes dopoludnia bol tu a diskutoval s vami. On spomenul môj názor ako ministra životného prostredia, alebo teda môj názor je taký, že treba dosiahnuť tú vyváženosť v tejto oblasti. A ja dúfam, že nájdeme kompromis. Na záver by som chcel spomenúť malé podniky v poľnohospodárstve a spomenúť potravinársky, teda sektor ovocia a zeleniny. My sme už veľa urobili, aby sme úlohu malých podnikov posilnili. Tu sa hovorí aj o novej reforme SPP a my budeme ďalej rokovať, ale musíme si počkať na návrhy ohľadne sektoru ovoce a zeleniny. Dobre, takže dosiahli sme koniec debaty, rozpravy. Ja vám ďakujem na najbližšie mesiace, e, vytrvalosť, dlhý dých. My takisto máme dlhý dých, pretože veľa vecí máme ešte rozpracovaných a prídu ešte veci, na ktoré sme sa ešte nemohli pripraviť ja tiež dúfam, že zo strany rady dostaneme jasné odpovede ohľadne dôležitých otázok ochrany spotrebiteľov, otázok, ktoré sa týkajú potravín. Bude takisto jasné, či sme schopní rokovať, či môžeme presadiť to, čo 500 miliónov Európanov od nás čaká, aby sme mali potraviny, kde je to, čo je tam aj napísané, alebo čo je aspoň na tej nálepke a aby existovalo jasná, existovala jasná legislatíva a aby sa nerokovalo, aby sa získala jasná pozícia a aby sa to premenilo aj na zákony. Takže želám vám veľa úspechov pri vašom predsedníctve rady, aby sme toto presadili počas tejto, tohto legislatívneho obdobia a v tomto najväčšom legislatívnom výbore e, parlamentu. Máte naše otvorené ucho a želám vám všetko najlepšie. pokračujeme s našou rozpravou a síce máme tu výmenu názorov ohľadne roz, e, rozpočtu, to je bod číslo 4. Jute Hauk bola veľmi flexibilná a aby znovu prišla. Mali by sme využiť tento čas, lebo po obede potrebujeme asi každú minútu na hlasovanie a v tom smysle nechcem dlho hovoriť, ale dať slovo Utah k rozpočtu pre rok 2014. Ja môžem zablahožovať celému výboru za flexibilitu. Nemohla som tu byť skôr, ako to bolo naplánované, pretože som bola v kontaktnej skupine. Máme predbežnú sumu, ale bude to pokračovať. Zatiaľ nemáme nič legislatívny záväzné. Rozpočet na budúci rok. Niektorí sa na to už možno pozreli na návrh rozpočtu komisie. Komisia ten návrh e, vypracovala na základe čísel e, rady z 8. februára, čo znamená, že Napríklad pri polnospodárstve zas bude o 5% menej kvôli rozpočtovej disciplíne. O 5% naši polnospodári dostanú menej v porovnaní s pôvodným návrhom a podľa pravidiel by to aj mali dostať, ale dobre, 142,5 miliardy pri záväzkoch a podobne pri platbách. Ja myslím, že ten e, rozdiel je dosť veľký. Uvidíme, ako to celé dopadne. Záväzky v porovnaní so súčasným rozpočtom, to je o 6 menej. Pri platbách je to o 5,8 menej. A keď sa ešte pozrieme na použitie, ktoré plánuje komisia, tak iba 10,7 miliardy eur bude slúžiť na pokrytie nových záväzkov, zvyšok pre polnohospodárskú politiku, priame platby a e, zaplatenie starých e, faktúr, to všetko musí byť e, zaplatené samozrejme. No a to nie len u mňa, ale aj mm, pri generálnej, e, generálnom riaditeľstve to vyvoláva mm, obavy, že v budúcom rozpočtovom roku komisia nebude mať všetky prostriedky na pokrytie záväzkov už teraz vidí, že pri tých platbách to bude tesné. Samozrejme ide o to e, vyhnúť sa právnym ťažkostiam a preto sa už bránia novým záväzkom. To je teda vývoj, ktorý je znepokojujúci a to ne, e, odzrkadluje ani pravidlá EÚ, pretože zákonodárca je parlament a rada a keď e, máme nejaké záväzky, tak potom e, potrebujeme od komisie aj dostatočné prostriedky. A nás sa to týka obzvlášť, pretože pri našom rozpočte, za ktorý sme zodpovední, dostaneme, e, teda bude to tvoriť iba malú časť rozpočtu 0,28 napríklad pre LIFE, potom akčný program pre zdravie a napriek tomu, že komisia aj e, rada to vlastne odsúvajú na druhú kolaj, ale potom je tu konkurencieschopnosť, inovácie, a tu je aj tá politika pre zdravie zásadná, to oni hovoria. A tento náš e, akčný program z celého rozpočtu dostane iba 0,04 Nepochopiteľné. Naviac. To treba vedieť. Life už v budúcnosti nebude implementovať komisia. To je ďalšia novinka, ale prostredníctvom e, agentúry pre e, konkurencieschopnosť a inovácie. Tá teraz bude mať na zodpovednosti uplatňovanie programu LIFE. Prečo? Nevieme, ale možno, že je to jednoducho iba ten e, trend externého zadávania komisie, ale to nie je vôbec bez problémov, ale komisia sa tým zbavuje nákladov administratívnych, čiže v kategórii 5. A presúva tieto výdavky spojené s um, fungovaním programov do operatívnych výdavkov. Takže to e, nás môže dosť rozladiť. Ja, ja to nechcem nejak e, zdržiavať. Možno niečo ešte k agentúram. Aj tu komisia prišla s niečím, s čím nemôžeme súhlasiť v súčasnej podobe. To nie je priateľné. Komisia už e, dávnejšie sa zaviazala k tomu, že všetky administratívne e, výdavky zníži a teda aj personál všetkých e, inštitúcií klesne o 5 do roku 2017. Ja myslím, že to by sme mohli zvládnuť e, agentúry taktiež povedali, že sa o to pokúsia, ale teraz už komisia hovorí, že to 1% ročne nestačí do toho roku 2017. Možno, že by niektoré agentúry zvládli už aj 2%. Povedali, že to nestačí, že chcú k tomu ešte ďalšie percento a e, teda všetci e, zamestnanci budú v akomsi e, spoločnom rezervuáre, e, ktorý budú využívať tie novovytvorené agentúry. alebo tie, ktoré začínajú so svojou činnosťou. Čiže pre všetky kategórie a pritom my sme jasne povedali, že nechceme presunúť z jednej kategórie do druhej ale komisia to chce, pretože to e, má dopad aj na výdavky. Ja neviem, či je to e, v súlade s dobrými rozpočtovými pravidlami. Na to treba dbať. E, ECDC a environmentálna agentúra to nie je až tak problematické, sú dosť št- e, stabilné, aj pokiaľ ide o ich štruktúru tieto agentúry, ale všetky ostatné EFSA, ktorá má nové úlohy, aj od nás, pretože sme žiadali vždy väčšiu transparentnosť aj výbor pre kontrolu rozpočtu, ale to sa nepodarí s čím ďalej tým menej pracovníkmi EMA a EKA. E o tom nemusíme ani hovoriť. Tam išlo o potrebný nárast pracovníkov, ale to ani nebude môcť byť pokryté z rozpočtu. To zaplatí eh, zaplatia jednotlivé odvetvia, získavajú tieto agentúry isté prostriedky, ale komisia napriek tomu hovorí, že napriek tomu treba aj tu zoškrtať personál o 2%. A to nie je možné. Ja naozaj eh, chcem, aby všetci, ktorí majú na starosti agentúry, aby sa s nimi skontaktovali, aby sa pozreli ešte raz na rozpočet. Nejde iba o personálnu otázku, ale aj o iné eh, prostriedky. Treba sa na to zblízka pozrieť a potom rozhodnúť, čo je realistické, čo sa s dostupnými prostriedkami dá v konečnom dôsledku dosiahnuť, alebo čo sa jednoducho zmeniť musí. A myslím, že tu kontaktné osoby sú tie najsprávnejšie a ja to robím. Už som sa skontaktovala s minimálne jednou agentúrou. Nejde iba o tých 5 agentúr, ale o všetky, nielen o tie, o ktoré sa stará náš výbor. A to je dosť problematické. A ja teda nie som veľmi priateľsky naladená, keď vidím návrh rozpočtu na budúci rok, ktorý sa ešte naviac musí pozmeniť, pretože tu sú rokovania o viacročnom finančnom rámci a e, na mnohých miestach ešte je potrebný front loading, či, čiže tu bude ešte opravný list komisie, ktorý dostaneme a dúfam, že nás to negatívne nepostihne. Ďakujem. A ešte niečo k harmonogramu. Lehota pre pozmenujúce doplňujúce návrhy pri pilot, pilotných projektoch a prípravných akciách 17. júl budúci týždeň. A lehota pre návrhy k správe a mm, rozpočtové pozmeňujúce návrhy do 28. augusta, takže trošku neskôr, ale aj ten návrh sme dostali neskoro. Nič sa na tom nemôže zmeniť a 5. septembra hlasujeme na výbore Envy. Ďakujem pekne. Teraz dostanú slovo kolegovia, kolegyne, pán poslanec. Eh, Ďakujem, pán predseda. Začnem tým, že zablahoželám Jutte za a realizáciu svojej úlohy. Naše stanovisko je také, že finančná hospodárska kríza by nemala znižovať ambície, ktoré EÚ prejavuje globálne v, v týchto oblastiach. Mali by sme zdôrazniť aj to, že e, Rada 7. a 8. februára rozhodla a parlament s tým súhlasil, že 20 viacročného finančného rámca bude vyčlenených na klimatické zmeny. Inými slovami, na životné prostredie. Je teda dôležité, aby sme videli, ako bude e, použitých týchto 20 ako bude rozložených v rozpočte. Netreba zabúdať, že v roku 2014 e, e, toto je rok, kedy sa rozbehnú viaceré programy a možno bude chvíľu trvať, kým sa skutočne tie programy rozbehnú. A v roku 2014 Eh, už nebude veľký priestor na to, aby sme povedali, že peniaze, ktoré neboli utratené do roku 2014, budú prenesené na 2015 a potom budú zase prenesené do ďalšieho obdobia. je teda dôležité, aby sme zdôraznili význam environmentálnych programov, aby sa tieto programy rýchlo posúvali dopredu hneď po ich spustení v januári budúceho roku. Jutta Haug sa venovala určitým percetám vyčlením pre jednotlivé programy. Toto je, je v tom určité riziko, pretože environmentálna politika musí byť prierezová, musí e, nadvezovať na koheznú politiku a musíme si uvedomovať, že e, nemožno povedať, že programy ako LIFE e, boli E, bolo rozpočet pre ne znížené. Je to pravda, ale musíme vysvetliť, že tu je tých 20%, o ktorých rozhodla rada a že všetky politiky, najmä kohezná politika, majú environmentálny aspekt a že veľká časť investícií sa vlastne smeruje do environmentálnej sféry. A či už hovoríme o výdavkoch na životné prostredie alebo klimatické zmeny, toto musí byť jasne eh, uvedené, aby tu bolo jasné, že o čo nám tu ide a čo tu vlastne robíme. Je tiež dôležité zdôrazniť eh, ciele Európa 2020 a environmentálne ciele, ktoré s tým súvisia, alebo finančné prostriedky, vyčlenené do roku 2020, prístupné podnikom, ktoré sú k dispozícii v jednotlivých finančných nástrojoch. Toto všetko musí, musí prispieť k dosiahnutiu našich environmentálnych cieľov. Ďakujem. Pani Rodberend. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem povedať niečo k tomu, čo hovorila Jutta Haug Ja som sa stručne pozrela, či je tu zastupca komisie alebo zastupcovia komisie z bývalého generálneho direktorátu. Možno som zle videla, ale je vždy dobré, keď v čase prázdnych káz treba pozbierať to, čo sa dá. Teraz sú časy, keď tie kasy nie sú až také prázdne, keď vidíme, ako komisia e, vydáva peniaze na iných miestach. Čo sa týka teraz agentúr, to je neuveriteľné v princípe. Môžeme zvážiť, či sa dá u agentúr šetriť. S tým súhlasím. Ja nepatrím k tým, ktorí vždy hovoria, že to sa týka len agentúr tých druhých výborov u agentúr, ktoré patria pod náš vlastný výbor, mala by som určité myšlienky o predstavy, kde by sa dalo šetriť. Ale predtým, než sa to urobí, je to dosť staromodné, treba si vytvoriť prehľad o činnostiach a o možných voľných kapacitách. nemôžem zvoliť horizontálny prístup a budem hovoriť, že budem e, šetriť u všetkých agentúr 2 alebo navyše 3% alebo plus 1% a potom, keď budem potrebovať peniaze alebo potrebujem pracovné miesta, potom to vydám tým novým agentúram alebo tie, čo majú tú potrebu. To už je úplne e, chorý prístup. potom to bude prísnejšie, keď sa pozrieme na rozličné agentúry. Hovorím teraz o Európskej agentúre pre veterinárne lieky. Ona je financovaná z 80 z poplatkov a 20 zostáva a príspevkov a 20 spada pod európsky rozpočet. Takže keď Európska komisia predpokladá 2 Zoberme 2%, ktoré by sa mali ušetriť v rozpočte. To znamená, že aj časť financovaná z príspevkov, či je to Glaxo, Sanofi, tisíce iných výrobcov, ktorí platia za svoje produkty, že táto časť nejaká agentúra pre vesmírne lety alebo hociaká agentúra pre E, farmárov. To je otázka, to je pekné z hľadiska solidarity, ale má to svoje dopady. Má to taký dopad, že keď ušetrím 2% v celom rozpočte, EMA, to znamená poprvé oveľa väčšiu časť toho, čo sa skutočne ušetrí, lebo keď si vezmem rozpočet vo výške 1000 eur a poviem, že ušetrím 2% z toho, to je 50 eur. Ale tieto 2% vzťahujem na celkovú sumu a nielen na tú časť, za ktorú som sama zodpovedná. Čiže celková čiastka je oveľa väčšia. A to znamená, že EMA má personálne problémy a kapacitné problémy, aby si mohla plniť svoje úlohy, ku ktorým je zo zákona e, povinná nielen z hľadiska dohľadu na, farm, e, na lieky, ale aj ďalšie veci. A, a tu si musíme predstaviť určitý čas, ktorý treba vyplniť. A ako som to ja počula pri kab- z kabinetu predsedu Baroza, tam je ping-pong medzi pánom Boršom, pánom Levandovským, ktorí si vymeniajú loptičku a obaja hovoria, že sa tu nemôžu a obaja hovoria, že to ide od predsedu, tak potom oslovím predsedu. A snažilo som sa diskutovať o tom so šéfom kabinetu. Nie som si celkom istá, dvakrát sme sa stretli, nie som si istá, nakoľko sme sa navzájom porozumeli. Lebo ja som jasne povedala, ak ja by som bola výrobca liečiv, ja by som išla na súd a ja by som žalovala to je z mojich poplatkov, ktoré platím a príspevkov, ktoré platím a ktoré idú často 70% členským krajinám, lebo tieto refinancujú. To je úplne iná téma. Je to úplne ilegálne, ale nič. Je to absolútne chore toto robiť. Bez ohľadu na to, že ja, ako Juta Hauk povedal, že je to protizákonné. Čiže konkrétne pri EMA 2% nepredstavujú len čas toho 20-percentného, 20-percentnej úspory, ale to má byť 20% zo 100% celkového rozpočtu. A myslím si, že komisia to nedomyslela. A Levandovský má možno skvelého poradcu, u ktorého nikdy neviem, či je poradcom komisára alebo poradcom členských krajín a preto sedí ako poradca u komisára. Či títo to pochopili. Myslím, že to nepochopili títo poradcovia. A teraz sa pýtam aj vás, aj kolegov z výboru, aj vás, pán predseda, pomôžte komisárovi, aby to pochopil a skvelému poradcovi pána Levandovského, aby to pochopil. A pomôžte Barosovi, aby to pochopil, že treba sa pozrieť, ako sú vyťažené agentúry, či sú povinné zo zákona niečo vypracovať, či dávajú pridanú hodnotu pre Európsky zákonný program a Európsky parlament. Ak áno, tak treba konať. Ja som počula ja si myslím, že by to malo nastať pred prvým krokom. Ďakujem. Ďakujem pekne. Musím ochrániť zastupcov komisie, pretože my sme mali, my sme presúvali náš program, takže oni nemohli prísť. Robím to zriedkavo, ale dnes musím povedať, že to nie je vina komisia. Čo sa týka témy agentúr, mali by sa, malo by sa priniesť, priniesť viac úloh a treba odhaľovať chyby. Kto odhalí chybu, to nie je kvíz, takže my ako výbor by sme sa mali o tom intenzívne baviť. A kto bude za to zodpovedný a kto má reagovať, lebo ďalej to nemôže tak fungovať paušál, paušálnym spôsobom, kde sa len kráti. Závisí to od jednotlivých agentúr, či je to 2 alebo 2 plus 1, kde sa dá krátiť a ktoré neprispievajú veľmi k zákonnému procesu, ale sú agentúry, ktoré e, vykonávajú dobrú prácu, ale sú silno pod financované a majú vykonávať viac práce. To nefunguje. Kto si objedná muziku, musí ju aj na konci dňa zaplatiť. A toho by sme sa mali držať. Chce ešte spravodajkyňa niečo k tomu povedať? My sme už prekročili náš čas, takže končíme. Spravodajkyňa má svoj plán 28. 8. to sú pozmeňujúce návrhy a 15. septembra sa znova stretneme vo výbore a budeme hlasovať. Takže želám vám príjemnú obedňajšiu e, prestávku. Myslíte všetci na to, aby ste si zobrali hlasovacie karty so sebou. Nie je žiadne ospravedlnenie za to, keď si to nikto nedonesie. Proste hlasuje sa len hlasovacou kartou, inak sa to nezaráta.